Zahajujem dnešné zasadnutie výboru REGI a začneme prijatím programu nášho výboru. And I have one... Mám maličkú poznámku k nášmu dnešnému programu. Chcem zablahoželať pani Kretu, ktorá znova prišla na výmenu názorov členmi nášho výboru, ale ona bude musieť odísť asi 16.15 vzhľadom na mimoriadnú schôdzu kolegia. Čiže máme tu maličku zmenu, ktorá prebehne Ak dovolíte kratučké hlasovanie, naozaj iba dve minútky. Oznámenia žiadne nemám. Má niekto niečo k programu? Chce niekto niečo zmeniť, navrhnúť? Nie, dobre. Takže ideme hlasovať. Dnes budeme hlasovať o ustanovení programu na podporu štrukturálnych reforiem na obdobie rokov 17 až 20. Iste viete, 29. novembra minulého roka Regi prijalo správu pána Van Nistelroja a pani Krell o programe na podporu štruktúrnych reforiem spolu s mandátom otvoriť medzištruciálne rokovania, ktoré aj začali 11. januára tohto roka. Ja som vás informovala o trialógoch na schôdzach regi v minulosti a dnes vám môžem povedať, že 8. februára tohto roka bola prijatá neformálna dohoda medzi rokovacím tímom parlamentu a radou. Ten balík je veľmi dobrý. Parlamentu sa podalo zabezpečiť inklúziu partnerstva a parlamentnej kontroly Regionálni a lokálni aktéry budú tiež zapojení. Transparentnosť implementačného programu je takýmto spôsobom zaručená. Tiež princíp hospodárskej, sociálnej a teritoriálnej kohezie je súčasťou tohto programu. Ešte než sa pustíme do hlasovania, bude to jednoduché, elektronické hlasovanie, pýtam sa spravodajcov, či chcú vystúpiť. Nie, ale áno, pán Van Nistelrooy. Áno, iba stručne, pani predsednička, k tej spolupráce, k tej spolupráci, ktorá v regi bola pod vedením Judith ako predsedničky trialógov. Lebo keď sa obzrieme, ako to celé začalo v parlamente, celé to bolo také vysoko teoretické, akoby odtrhnuté od koheznej politiky. No a keď sa pozriete na tú prácu, ktorú sme odvedli v rámci toho celého postupu, tak vidíte, že jej výsledkom je partnerstvo, že to nerobia iba členské štáty ako také, a že teda nepredkladajú iba tie návrhy na získanie podpory štutálnym zmenám, ale že partnery z miest a regiónov musia byť zapojení. To je prvá dôležitá vec. A druhá dôležitá vec, to je to uznanie toho, čo už kohezná politika teraz prináša lebo vieme, že až tri štvrtiny pre krajiny eh, odporúčaní sa už eh, týkajú sociálnej kohezie, ekonomickej a tých rôznych druhov programov. A táto rovnováha tam teraz je jasne daná. Takže ja dúfam, že naše hlasovanie dnes a hlasovanie v pléne čoskoro, že to bude trošku iný nástroj so širšou podporou, e, v širšom vzťahu k veciam, ktoré už máme, k našim fondom. Takže to bude lepšie ako v úvode celej tej diskusie. No a ja s Konstance sme na tom pracovali, aj sme nám to podarilo presadiť a ďakujem pekne za spoluprácu, a za podporu tými spravodajcom aj všetkým ostatným a ja samozrejme dúfam, že to hlasovanie bude úspešné. Dobre, ďakujem pekne. Takže poďme rovno hlasovať. Dnes to bude elektronické hlasovanie, menovité. Poprosím vás, využite kartičky, čiže dohodnutý text v kontexte medziinstitucionálnych rokovaní v legislatívnom konaní pravidlo 69F4 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a rady o ustanovení programu na podporu štruktúrálnych reforiem na obdobie 2017 až 2020. Dlhý názov, že? Takže nech sa páči, hlasujte, hlasovanie otvorené. Kolegovia, musím to prerušiť. Prosím, spočítajte si poslancov EPP aj socialisti, lebo máme o troch viac Takže si to vyriešte. V poriadku? Dobre, takže opakujeme hlasovanie. Prepašte, zariadenie nefunguje riadne, rovnaký problém ako minule. Takže druhýkrát hlasovanie otvorené. And the vote is closed. Koniec hlasovania. a text bol schválený. 26 hlasov za, 9 hlasov proti. Ďakujem pekne. Ďakujeme aj spravodajcom. Uh, thank you. No, I close the voting time. We do not have any other votes today. And we... Hlasovanie ukončené, žiadne ďalšie hlasovania dnes na programe nemáme a môžeme rovno prejsť k výmene názorov s komisárkou pre regionálnu politiku Korinou Kretu. Nebudem to príliš uvádzať. Už ste tu eh, boli minulé, keď bola mimoriadná schôdza, takže teraz vám dávam už rovno slovo. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička vážení členové výboru REGI, drahé kolegyne, drahí kolegovia, dobrý deň. Ako povedala pani predsednička, mrzí ma to, ospravedlňujem sa už takto v úvode, že nebudem môcť zostať dlhšie, ako sa pôvodne plánovalo, lebo len včera sme sa dozvedeli, že bude mimoriadna schôdza kolegia komisárov, takže ďakujem za porozumenie. V každom prípade ďakujem za pozvanie na dnešnú schôdzu ako povedala pani predsednička, pred dvoma týždňami sme mali možnosť hovoriť o návrhu, týkajúco, týkajúce, o, o návrhu týkajúcom sa e, národných katastrof. Solidarita musí zasiahnuť všetky krajiny, keď e, sa stretávajú s nejakými veľkými výzvami, ako napríklad e, zametrasenie v Taliansku alebo iné prírodné katastrofy. Samozrejme, že viem, že tento návrh ešte je u vás predmetom diskusí. diskusii a snáď by som vám doplnila, že som plne k dispozícii, ak e, je potrebné nejaké ďalšie objasnenie, aby tá práca mohla na tejto téme veľmi rýchlo napredovať. Ja dúfam, že to uzavrieme čo najskôr, vďaka konštruktívnej spolupráci ehm, Videli sme to aj v prípade toho programu na podporu štátnych reforiem, ktoré ste práve odhlasovali, že takáto spolupráca môže byť veľmi rýchla a veľmi produktívna. Takže znova máme e, príležitosť e, takúto spoluprácu preukázať v prípade tohto návrhu Omnibus. Vy ako poslanci parlamentu, špeciálne výboru REGI, ste požadovali uh, zjednodušenie koheznej politiky a myslím, že tento náš návrh zľahčí život všetkým, pričom rámec eh, pre praktikov priamo v teréne zostane veľmi stabilný. My sme presvedčení, že tento návrh posilní spojenie síl s investičným plánom, tak aby sa nám podarilo obsiahnuť viac regiónov a podporiť viacero eh, lokálnych investičných príležitostí. Eh, samozrejme, že sa spolieham na vás, aby aj v budúcnosti ten duch toho návrhu zostal zachovaný a aby tieto návrhy e, čo najskôr zasiahli príjemcov. A samozrejme, že ak máte nejaké otázky, rada na ne odpoviem. Dnes som si však pripravila prejav zameraný na tri veci. Implementácia koheznej politiky, budúcnosť koheznej politiky a komunikácia koheznej politiky. Takže ak dovolíte, stručne tieto tri body, než sa spustíme do diskusie. Pokiaľ ide o implementáciu koheznej politiky, samozrejme viacerí poslanci vyjadrili obavy v súvislosti s omeškaniami v implementácii. Ja plne chápem tieto obavy. Kohezná politika je hlavnou investičnou silou v Európskej únii a omeškávanie znamená um, oddialovanie rastu, tvorby pracovných miest, um, nemocníc, železníc a tak ďalej. Čiže takto vlastne sklamávame očakávania občanov, hlavne tých, eh, ktorí sú na to najodkázanejší. Takže chcem vás ubezpečiť, že a to som povedal že na plene minulé, že táto politika prináša výsledky, deje sa, 180 miliard eur už takmer bolo preinvestovaných do reálneho hospodárstva, viac než eh, 315 tisíc e, projektoch vo všetkých regiónoch. Takže ja dúfam, že e, tá úroveň bude približne rovnaká ako v predchádzajúcom programovom období. Takže veci sa v teréne dejú, pokiaľ ide o výber projektov a ich implementáciu. A o toto v tej politike samozrejme ide. Ja dúfam, že tento výber a implementácia, že tieto procesy sa čo najskôr odrazia do pladieb EÚ. Samozrejme po zvládnutí procesov na národnej, regionálnej úrovni. Samozrejme, že je potrebné urýchlenie. Pán Van Nistelrooy v pléne a mnohí z vás ste to tiež poukázali. Úzko spolupráca s členskými štátmi a regiónmi, hlavne s tými, kde sa identifikovali špecifické kritické miesta a problémy, no a snažíme sa vec ďalšieho financovacieho cyklu vylepšiť. Viete, že diskusia už bola spustená, zjednodušovanie by malo prispieť k plynulému spusteniu. No a tým sa dostávam k druhému bodu mojej dnešnej prezentácie politika po roku 2020. Kerstin Westphal pracuje na budúcnosti koheznej politiky. A ja sa teším na našu diskusiu a na vaše závery, k ktorým sa dopracujete. Potrebujeme naozaj silnú koheznú politiku do budúcna. Musíme vyslať silný signál a to už teraz Minulý rok e, bolo referendum o Brexite, Trump bol zvolený za prezidenta, tento rok e, budú voľby v Holandsku, v Nemecku, vo Francúzsku, naozaj veľké výzvy a naozaj musíme byť politickejší. Musíme naozaj vyslať jasný signál 20 miliónom nezamestnaných eh, v Európe. 100 tisíc eh, Európanov mm, je ohrozených chudobou. Musíme im jasne povedať, že budúcnosťou nie je populizmus, že budúcnosťou nie je vrácať sa do minulosti. Nie, musíme im povedať, a ja sa tu aj snažím, že Európa že im na nich záleží a že ich, a naša kohezná politika zlepšuje ich každodenný život a poskytuje príležitosti naozaj pre všetkých. Toto je naozaj skutočne politický program koheznej politiky. Ja som presvedčená, že toto je kohezná politika, akú očakávajú občania EÚ a potrebujeme koheznú politiku, ktorá bude riešiť výzvy, s ktorými sa Európa stretáva, ako napríklad posilnenie inovácií, zručností, skoncovanie s chudobou, sociálnou exklúziou a tiež riešenie klimatických zmien. Výzvy, ktoré sa týkajú všetkých regiónov EÚ, či už sú rozvinuté alebo menej rozvinuté výzvy, na ktoré potrebujeme naozaj politiku pre všetky regióny EÚ. Politiku, ktorá posilní všetky regióny, aby mohli zvládať priority EÚ. Pretože eh, si nemôžeme dovoliť luxus um, nejakým spôsobom um, premehať potenciál jednotlivých regiónov. Naozaj to nemôžeme dovoliť. Potrebujeme však zabezpečiť, aby naše investície boli súčasťou reformnej agendy EÚ. Európsky sociálny model potrebuje samozrejme aby sa veci zmenili e, tam, kde je to potrebné, tam, kde veci nefungujú. A musíme lepšie samotné fungovanie politiky. Myslím, že dosiahneme dobrú rovnováhu medzi reagovaním na nové výzvy a dosahovaním rastu pracovných miest a kohezie. A teším sa na našu diskusiu na túto tému. Viem, že času je vždy málo, Možno nejaká neformálna schôdzka by to mohla vyriešiť, pokiaľ ide o budúcnosť koheznej politiky po roku 2020. Vo Varšave bude konferencia presne na túto tému, ktorú organizuje konferencia regiónov. Potom v júni, v júni bude kohezné fórum a e, toto naozaj bude príležitosť pripraviť spoločne tie správne politiky. Vy rovnako ako ja viete, že diskusie medzi aktérmi sú potrebné, ale nepostačujú, aby sme dokázali tú mm, históriu nejakým spôsobom nastaviť, alebo aby sme dokázali uh, veci správne nastaviť. Podľa prieskumov uh, naozaj vidíme, že mnohí z našich občanov o kohezné politike v živote nepočulo a naozaj našou spoločnou povinnosťou toto zmeniť. Spolupracujeme s komunikátormi v členských štátoch, v regiónoch, Spustili sme napríklad kampaň Môj región, kde sa snažíme zapojiť lokálnych partnerov. Možno aj vy máte nejaké nápady. Viete, že ja sa snažím vždy zoznámiť s projektami, ktoré vplývajú na životy ľudí. No a my máme akčný plán. A viete, že oznámenie je jednou z priorít pre tento rok s urychlením implementácie tejto politiky a jej pripravením na budúcnosť. Takže počítam s vašou aktívnou podporou v tomto všetkom. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Ďakujeme. A teraz, ako je to bežné, začali by sme prvým kolom otázok eh, koordinátorov. Ako prvý vystupí pán Van Nistelrooy. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne aj pani komisárke za to, že prišla a že máme možnosť sa aj spýtať. Takže ďakujem pekne, že ste dnes vystúpili takto konkrétne, lebo ste zopakovali váš návrh pripraviť akčný plán pre komunikáciu. Toto je naozaj veľmi dôležité momentálne, aby ľudia videli, čo robíme. Nie je to len všeobecná diskusia, ale je to aj diskusia v našich mestách, v našich regiónoch. A myslím si, že mnohí občania v Európe oni sa radi podelia o svoje vlastné skúsenosti, majú svoje príbehy. A takto môžeme aj zakročiť voči populizmu a tak ďalej. A druhá vec, to, čo ste povedali o budúcnosti, to sa mi páčilo. V tomto prípade, keď je reč o bielej knihe, ktorú komisia pripraví o budúcnosti Európy. Tak naozaj vidíme, že kohézia je potrebnejšia než kedykoľvek predtým. Štruktúrálne politiky sú čoraz dôležitejšie. Čiže ako by sme museli prekročiť svoj vlastný tieň. že my sa často snaž, snažíme zinventarizovať veci, pozrieť sa, ako veci fungujú, ale je to naozaj jeden z hlavných nástrojov, vďaka ktorým Európa drží pokope. Pretože Európa už je viac rýchlostnejšia, niektorí idú pomalšie, niektorí rýchlejšie, ale keď sa dohodneme na nejakej spoločnej agende, ako sa to aj snaží urobiť Junckerová komisia, tak tam naozaj je potrebné mať tú koheznú politiku ako taký základ kombinácii s inými nástrojmi, ktoré samozrejme máme. A nielen tieto reformné programy, pro, program na podporu štruktúrnych reforiem, ale aj reformovaná kohezná politika, napríklad ex ante kondicionalita, rozpočtovanie na základe výkonu, ako sme to celé naformulovali, ako to chceme spustiť. Veď toto je zásadné pre celú Európu. A zrejme je to aj v kombinácii s tým, k čomu sme sa dopracovali v prístupoch e, inteligentnej špecializácie. Teda nielen stávať cesty, školy, mať sociálne programy, ale aj e, to prepojiť na tých najlepších. Na no tí najlepší samozrejme potom sú aj tí druhý, tretí a desiatý v poradí, aby to každý mohol, mohol rozbehnúť. E, nie každý je dobrý v tom istom. Čiže taký prístup z dola nahor, ale naozaj taká agenda, ktorej motorom sú poznatky, sú vedomosti. Toto je vec, ktorá sa v Európe musí v najbližších rokoch prejaviť. Ide o naše vlastné zdroje, ľudské zdroje, ide o našich ľudí. Čiže to, čo dnes povedala pani komisárka, ma naozaj privádza k tomu, že poviem áno, musíme sa zamyslieť nad našim zviditeľnením aj v tých politických diskusiách spolu s komisárkou a s ďalšími kolegami, aby sme ukázali, že kohezná politika alebo kohezia ako taká je jednou z hlavných eh, med Európy aj po roku 2020 v Európskej 27. potom už snať. A, eh, takže naozaj sa mi veľmi páčilo, v akom duchu ste vystúpili. Ďakujem. Pani Kreu, Ale nie, pán Kozolino, nech sa páči. Ehm. Ďakujem, pani komisárka. Hovorili ste o konštruktívnej posilnenej spolupráci medzi parlamentom a komisiou. Obzvlášť si myslím, že máme čas zainteresovať eh, tých, ktorí pôsobia eh, v eh, tejto politike. Tým najdôležitejším, čo by sme mali urobiť zo strany parlamentu aj komisie, je zainteresovať protagonistov regionálnej politiky. Nemali by sme sa tu uzatvárať e, v Bruseli, v našich diskusiách, ale vstúpiť do pozitívneho vzťahu s komunami, s mestami, s regiónmi, so sektorom dobrovoľníctva a tak ďalej. Takže zainteresovať naozaj občianskú spoločnosť v Európe. koezná politika ale naozaj eh, od začiatku. A mal by to byť aj nástroj eh, sociálnej komunikácie. A preto potrebujeme nájsť aj spoločne tie správne nástroje, aby sa nám podarilo do najväčšej možnej miery všetky zainteresované síly zapojiť. A tie eh, vlastne vytvárajú politiku súdržnosti. A ak si zvolíme posilňovať pomocou inovácií, Eh, musíme zdôrazňovať, že politika súdržnosti v budúcich rokoch je strategického významu a to sa musí odrazi, odraziť v zdrojoch, v rozpočte. My si musíme zvoliť túto základnú eh, líniu a to eh, mala by to byť naozaj politika budúcich rokov pre Európu. Musíme naozaj poskytnúť pozitívne odpovede sú medzi nami rôzne eh, názory, medzi členskými štátmi, medzi jednotlivými komunami, regiónmi, ale musíme vyslať Európe posolstvo, že po reformu politiky súdržnosti jednoznačne ide o jej obranu, o jej posilnenie, pretože vieme, že to je jeden z mála nástrojov, ktoré máme k dispozícii pre politiku investícií, rozvoja, rastu v Európe a chceme potom vyriešiť e, určité e, problémové body. Spomeniem len dva z nich stručne. Po takmer 8-9 e, rokov krízy, ktoré máme za sebou, sú tu body, ktoré treba vyriešiť. Je tu vzťah o, o, medzi politikou súdržnosti, verejnými investíciami a e, hospodárskym riadením, pro, programami e, obnovy jednotlivých členských štátov. Aký typ, aký vzťah e, tu má byť medzi týmito oboma? Niekedy si neuvedomujeme, ale je už dosť veľa literatúry o tomto fenoméne, na jednej strane tu vyvíjame politiky úspor, na druhej strane potom tým podrývame pôdu pod nohami politiky súdržnosti treba sa snažiť znižovať e, sociálne e, vzdialenosti a na to je politika súdržnosti často už len jediným nástrojom, ktorý nám ostáva. Takže treba si tu e, tieto zásadné veci objasniť, ten vzťah medzi novou fázou politiky súdržnosti a hospodárskym riadením. A téma, ktorou sa zaoberá práve tento nový parlament a nová komisia, Eh, Junckerov plán a politika súdržnosti. Toto je ďalšia téma, ku ktorej by sme sa mali jasne vyjadriť je potrebné tu lepšie prepojenie. Čo to znamená pre politiku súdržnosti, A čo to znamená aktivovanie e, takýchto finančných nástrojov. No a je tu potom jedna veľká téma, ku ktorej sa často vraciame, a to, ako prehovoriť e, k tým 20 miliónom e, hlavne mladých nezamestnaných. Spomínam si, že v predchádzajúcom volebnom období e, sme s prechodnými regiónmi urobili jednu e, operáciu. Rozšírili sme e, počet regiónov, ktoré sú zainteresované do politiky súdržnosti. Viac regiónov je momentálne zapojených. Diskutovalo sa o tom veľmi medzi nami, ale bolo to významné rozhodnutie, lebo tým sme urobili silnejšiu, silnejšie spojenectvo za politiku súdržnosti. Ja si myslím, že to je pozitívne. Myslím, že niečo podobné potrebujeme aj pokiaľ ide o mladé európske generácie. A tentokrát témou je, ako e, politika súdržnosti sa môže stať silným spojencom mladých generácií, nástrojom v rukách e, mladej generácie, aby tá mohla čo najlepšie uh, ukázať uh, svoj uh, talent. Toto by, myslím, vyriešilo aj tému, o ktorej tak veľa diskutujeme, a to, ako komunikujeme o politike súdržnosti. To je paradoxné. Často sa tu dejú veľmi dôležité veci, ale Často sa nevedomujeme, že vďaka európskym zdrojom sa tak silno zmenil nejaký región, nejaké mesto. Možno by bolo treba sústrediť sa nielen na čistú propagandu, ale na to, ako vytvárame e, politiky, ktoré by umožnili, aby sa e, jednotlivé sociálne subjekty naozaj cítili protagonistami. Týmto by sme sa mali zaoberať, e, pokiaľ ide o reformu politiky súdržnosti do budúceho obdobia. Teraz pani Tomašič, nech sa páči. Hvala lijepa. Evo, vrlo Ďakujem pekne, naozaj stručne. Nestačí len ľuďom v článku žiadok povedať, že je tu toľko toho, toľko prostriedkov vo fondoch a teraz vy, nech sa páči, je na vás, aby ste tieto peniaze dostali. To by naozaj nebolo férové, pretože bolo naozaj mnoho e, prípadov, kedy veci nefungovali ako mali, niekedy bola príležitosť možno zamestnať 100-200 ľudí, ale ten plán padol. E, no a naozaj musíme zabezpečiť, aby sa ľudia k tým peniazom mohli dostať jednoduchým spôsobom. Či nemôžeme len povedať, e, tu sú tie peniaze, a teraz sa k ním nejako dostanete. Niekto to možno dokáže a potom zneužíva svoju situáciu. No a som si istá, že komisia a členské štáty spoločne pripravia nejaký transparentný postup od A do Z, lebo len takto sa nám naozaj môže podariť predchádzať takýmto prípadom podvodov. Ďakujem. Ďakujeme. A teraz ďalší ročník. Ďakujem pekne, pani predsednička. Dovolte mi, aby som aj ja uvítal pani komisárku a snáď by som aj rovno prešiel k otázke. No, možno je to skôr taká pripomienka. Naozaj väčšina z nás chce, aby sa v koheznej politike pokračovalo, aby mohla úspešne pokračovať. Vy ste, pani Kretu, vo vašom úvodnom slove spomínali, že aj vy máte takýto cieľ a že zo všetkých síl sa budete snažiť o to, aby kohezná politika pretrvala a aby naozaj ľudia videli, ako EÚ prispieva k podpore a k solidarite. Ja som si istý, že v najbližších mesiacoch, alebo možno roku či dvoch, príde mnoho pokusov o zníženie financí v koheznej politike. A toto je vec, ktorá možno súvisí aj s novým konceptom Európskej únie, teda minimalizácia úlohy miest, úlohy regiónov. A ja viem, že o 5. dnes bude schôdza a že témou bude budúcnosť Európy. Čiže zrejme po tej schôdzi by ste mali jasnejšiu odpoveď na moju otázku, ale mňa by zaujímalo, ako vnímajú členovia komisie budúcu úlohu regiónov, miest, snáď výboru regiónov a týchto štruktúr, ktoré sú všetky potrebné, aby sme mali dobrú koheznú politiku, aby tie peniaze naozaj boli vydávané správnym spôsobom. Pretože Väčšina týchto peňazí sa implementuje cez rozpočty štátov, regiónov, nedej sa to teda na, eh, region, na centrálnej úrovni. Takže mňa by zaujímalo, ako vy vnímate budúcu úlohu regiónov a miest do budúcna a aký je na to názor aj eh, Junkerovej komisie. Ďakujem ďalší rečník. Ďakujem pekne, pani predsednička. Vítam vás, pani komisárka. Výbor regie Európskeho parlamentu väčšinovo chce podporu a posilnenie kohezných politik, aby mohli byť ešte efektívnejšie, aby sa podarilo znižiť e, nerovnováhy, nerovnosti regionálne a sociálne. Eurostat aj kombinačné štatistiky poukazujú na zvýšenie týchto rozdielov ale myslím si, že v rámci komisie sa vy zasadzujete za silnú koheznú politiku, ale ste často vystavená rôznym prekážkam. Financovanie kohezných politík, e, nie že by sa zvyšovali, práve naopak znižujú sa e, a idú na iné účely, kryjú iné potreby. Takže mám následovnú otázku. Napríklad prostriedky na utečenskú krízu. Tieto sa možno výmú práve z koheznej politiky a nie z inej oblasti. Je to tak? Druhá otázka týka sa konkrétne Grécka. Komisia, Rada a parlament sa dohodli na určitých cieľoch. Program presunu, aby viac členských štátov bolo zapojených do implementácie tohto programu. No iba 5% bolo zatiaľ implementovaných. Niektoré krajiny, ako Grécko alebo Taliansko, sú vystavené týmto obrovským problémom a solidarita sa nepreukazuje. Čiže ako komisia môže vyvinúť tlak na niektoré členské štáty, tak aby tá solidarita naozaj neostala iba na papieri, ale aby sa naozaj aj reálne diala. Pani Vána, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem pekne, pani komisárka, za to, že opäť e, ste k dispozícii nášmu výboru. Zdieľam to, čo ste povedali k vysokému významu e, politiky súdržnosti. Je to skutočný symbol európskej integrácie, ale aj pre mňa naozaj žitá solidarita a nástroj proti populizmu, lebo e, naozaj priamo prospieva občanom a vytvára aj rovnaké a prispieva k rovnakým príležitostiam pre všetkých občanov. E, Keďže veľkou e, e, témou viacerých výborov momentálne je omnibus, ako chcete zabezpečiť, aby to adekvátne pokračovalo všetko ďalej s politikou súdržnosti, keď vlastne prednos bezmienečných prostriedkov do FC je možný a pritom FC má úplne iné ciele, úplne iné usmernenia, zásady, ako chcete to, e, čo si vydobila politika súdržnosti, chrániť. Napríklad v oblasti e, proti klimatickým zmenám spomenuli ste pracovné miesta, e, zamestnanosť. Viem, že je to pre vás dôležitá téma aj na pozadí tohto sa obávame, že e, keď sa pozrieme na Európsky fond pre strategické investície, jeho sociálna dimenzia je veľmi nepostačujúca, iba 4 FC e, tečú do sociálnej infraštruktúry. A toto by bolo práve dôležité zabezpečiť v práve v oblasti kohéznej politiky. Takže ako principiálne, ale aj rozpočtovo chcete zabezpečiť budúcnosť politiky súdržnosti, keď e, E, toto neobmedzené, táto neobmedzená možnosť prenosu prostriedkov do FC e, by mohlo znamenať úplný koniec politiky súdržnosti. A moja druhá otázka znie, už ste toho e, veľa povedali k tomu, čo sa má diať po roku 2020. Mohli by ste povedať, čo plánujete k ex ante podmienenosti, ale aj makroekonomickej podmienenosti, ktorú vidíme dosť kriticky. A jedna otázka, ktorá je pre nás veľmi dôležitá, e, pre nás zelených. Ako to vyzerá na komisii s prácou na tému e, e, HDP a ďalej. Takže meranie hospodárskeho rozvoja za pomoci HDP versus aby sa k tomu pripočítali e, ešte aj iné indikátory. Vieme, že komisia na tom, komisia na tom placuje, pracuje celé roky, ale želali by sme si tu naozaj viditeľnejší pokrok. Ďakujem pekne. Pani Damato, máte slovo. Ďakujem pani predsedníčka, pani komisárka. 30. E, júna komisia roz, e, poslala oznámenie E, v ktorom sa hovorí o technických prispôsobeniach, ktoré e, sú nasmerované švedským štátom e, postihnutým krízou. Miliarda celá 6 napríklad sú prostriedky pre Taliansko, je tam od podporu mladých, migračnej krízy, a teda aj synergiu medzi e, koheznou politikou a FC. A vy počas vašej návštevy v Taliansku ste povedali, že 220 miliónov z tejto miliardy e, boli prislúbené talianskej vláde pre rekonštrukciu po zemetrasenia a pritom e, hovoríte, že rokovania s talianskou vládou ešte stále prebiehajú aj teda s inými vládami, ktoré v rámci technického prispôsobenia eh, majú získať tieto prostriedky. Takže chcela by som sa spýtať, či je to eh, správne táto informácia, aký máte manevrovací priestor ohľadom tejto miliardy 600 eh, eh, miliónov je možnosť, aby členské štáty tieto peniaze inak vynaložili a potom pokrytie špecificky o Taliansko bude príležitosť, bude možnosť, aby Taliansko mohlo venovať viac než tých 200 miliónov eh, rekonštrukciám po zemetrasení, ak by teda takúto žiadosť urobilo. A chcem sa ešte spýtať, či tieto prispôsobenia sú tiež podrobné spolufinancovaniu a ak áno, tak zdôrazňujem, e, potom sme nepochopili, do akej miery sú dôležité verejné investície v časoch krízy. A ako rozhodol aj Európsky parlament, e, väčšinou treba e, tieto výňať z vypočítavania deficitu. Ďakujem pekne. Posledná otázka, pán Bruja. Madame eh, la komis- Ďakujem. Pani komisárka, veľmi pozorne som si prečítal a mm, vypočul vašu, vaše vyjadrenie. Myslím si, že ste nepovedali ani pri jednej príležitosti vo vašom príspevku, Ehm, dôležitosť prepojenia jednotlivých politík. Zdá sa, ako keby sme sa uberali smerom k múru a ešte zrýchľujeme. Ehm, myslím si, že by sme mali počúvať to, čo si želajú ehm, obyvateľia. Nepočúvame to, čo chcú obyvateľia Európskej únie. Mnohí z obyvateľov aj vo Francúzsku, ale aj v iných členských štátoch EÚ sú obeťami politík EÚ. Môžeme si všimnúť eh, masívnu delokalizáciu. Napríklad v mojom regióne je firma, ktorá je pomerne známa, Whirlpool, ktorá sa presťahuje do Polska. Eh, a je to z dôvodu šetrenia nákladov eh, napriek alebo vďaka Európskej únii. Takže keď sa pozrieme na financovanie a minanie finančných prostriedkov, nie vždy to funguje úplne správne. Vy ste hovorili o, ehm, pomerne kriticky ste sa vyjadrovali o voľbe ehm, britského obyvateľstva, pokiaľ ide o Brexit, je to predsa ich rozhodnutie. Ja som hrdý na to, že som populista, alebo sa rád tak nazvem, pretože e, to zahrňa to, že mi leží na srdci to, čo chcú naši obyvateľia, čo chce ľud. Keď sa pozrieme na prezidentské voľby e, v rôznych krajinách, keď sa pozrieme na referendum v Taliansku, tam bola naozaj masívna podpora zo strany obyvateľov k tomu, aby nastala zmena. E, keď sa pozrieme na Maďarsko, e, tam sa hlasovalo proti prílevu ďalších migrantov do krajiny. E, v Francúzsku, v Nemecku, ale aj v Holandsku sa nám blížia tento rok voľby. Takže, pani komisárka, myslím si, že do budúcna sa bude situácia len zhoršovať, ak niečo nezmeníme. Um, takže vy chcete, aby sa komunikovalo lepšie, aby sa komunikovalo viac. Ak pre vás komunikácia znamená takéto krásne brožúrky, ktoré tu vidím, myslím si, že to nie je správna cesta. Ak e, je toto vaša predstava o komunikácii a ako lepšie komunikovať aj o regionálnej politike, tak si myslím, že to nebude pokračovať správnym smerom a myslím si, že sa uberáme smerom ku katastrofe. It was a statement, not the... To bolo vyhlásenie, nie otázka. Takže myslím, že takto sa v tejto diskusii ďalej nepohneme. Ďakujem vám za všetky vaše e, otázky, aj to e, vyhlásenie. A teraz už máte slovo, pani komisárka, e, pre vašu reakciu. Ďakujem veľmi pekne. Uh, it is, uh, for me za váš príspevok. Eh, bolo pre mňa veľmi zaujímavé vypočuť si všetky eh, vaše názory k otázke pána Van Nistelroja. Samozrejme, myslím, že sme sa dopustili tej istej chyby. A keď som eh, sem prišla ako pozorovateľka do Európskeho parlamentu, nehovorili sme o populizme a týchto veciach. A teraz samozrejme sme nepovedali, čo táto politika urobila za posledné roky. A dovolili sme, aby sa tieto veci znásobili, aby sa stali dôveryhodnými a nedostatočne sme bojovali, aby sme povedali, čo politika sotržnosti naozaj urobila. A tu vidím moju úlohu a jednu z najvyšších priorít pre e, tento rok, e, tu ide o komunikáciu. Carlos e, Medas, môj kolega zodpovedný za výskum a inovácie, vysvetlil po svojom pobyte v Manchestri, ja som to skontrolovala s kolegami z DK Regio, a prišli sme na to, že táto univerzita bola podpora 250 miliónmi z európskych prostriedkov. A ja som povedala Carlosovi, pozri, my prispievame k tomuto. Išiel tam, nikde nevidel e, žiaden, e, žiadne logo Európskej komisie, keď sa e, spýtal rektora univerzity, ktorá bola veľmi pekná, Eh, kto to financoval, nejako nespomenuli Európsku komisiu. A to je veľmi dôležité. Jednoducho eh, zabudli eh, označiť to európskou zástavkou. Ja si myslím, že to nie je prípad jediného starostu, ktorý všetko dobre pripisuje na svoje konto Takže máme tu tento akčný plán pre komunikácie. Viete veľmi dobre, že členské štáty z technickej e, e, pomoci z každého programu môžu získavať e, prostriedky na komunikačné aktivity, ale aby som bola úprimná, nie som presvedčená, či tieto aktivity majú skutočný dopad. Takže ako poukázať na tie úspešné príbehy, čo dobre odfinancovala politika súdržnosti, ja si naozaj myslím, že toto by malo byť v našom spoločnom záujme zabezpečiť, e, že aj politici z rôznych e, úrovní e, budú komunikovať o pozitívnom vplyve politiky súdržnosti na život ľudí, pretože u nás v DG Regio máme obrovský obraz. Viete, že chodím aj na výbor KONT, kde diskutujeme každý rok o chybách a miere chybovosti ale ak nejaká krajina má 5% neabsorpciu, tak to znamená, že 95% je absorpcia a tam je veľmi veľa dobrých eh, príbehov, úspešných príbehov. A o tom diskutujem aj s kolegami z dvora auditorov, pretože keď budeme hovoriť iba o tom zlom, samozrejme je to komplexná politika, E, je veľmi možné takýmto e, spôsobom obrátiť veci proti Európskej e, únii, ale politika súdržnosti je veľmi dôležitá a politika na obdobie po roku 2020 je dôležitým cieľom pre mňa. Už som začala pracovať v tejto oblasti. Pán Jakovčič, aj pán Nistelroj spomnul diskusie na komisii na túto tému. Už sme s nimi začali. Pre mňa je jasné, že musíme držať Európu e, spolu. Ja som za Európu všetkých regiónov. E, spýtali sa ma nemeckí novinári, či rozpočet e, sa zníži prečo nechceme, aby to išlo uh, teda na dobro iba uh, tým najchudobnejším regiónom. Myslíme si, že by to bol nesprávny signál. Od začiatku táto politika bola vytvorená pre všetky regióny a malo ísť samozrejme o e, preklenovanie rozdielov medzi bohatými a chudobnými regiónmi, ale ide aj o to, aby sme pomohli bohatým regiónom zachovať si svoju úroveň. A pokiaľ ide o reformu politiky súdržnosti, pán Van eh, Nisteroj, aj vy ako spoluzákonodárci eh, hlasujete v tejto oblasti. Dôležitá je aj rada. Pokiaľ ide o ex ante podmienenosť a podobne veľmi dôležité eh, stavať na silách, silných stránkach všetkých regiónoch, všetkých regiónov. A ja si myslím, že politika súdržnosti je e, veľmi dôležitá na to, aby všetky regióny mali možnosť na úspech e, e, v rôznych oblastiach transformácie. A je veľmi dôležité vytvoriť príležitosti pre všetkých občanov všade. Ospravedlňujem sa za to, že väčšina z nás sa nezaoberá eh, kauznou politikou z toho pohľadu, koľko pracovných miest sme vytvorili v poslednom eh, roku vďaka politike súdržnosti, koľko ľudí má prácu vďaka eh, európskym fondom a ich projektom. Ja myslím, že je veľmi dôležité, aby nikto nebol ponechaný bokom E, je e, potrebná sociálna e, dimenzia, sociálny pilier, ktorý treba zlepšiť. Myslím, že je veľmi dôležitá aj spolupráca medzi regiónmi. Je to dôležité faktum, že regióny nie sú všetky rovnaké. A E, niekto, kto využíval fondy 40 rokov, je v inej situácii než e, Bulharsko, ktoré RDF využíva 10 rokov. To je tiež dôležité o týchto rozdieloch hovoriť a otvorene. A aký e, typ rozdielov tu je, nikto by sa nemal hnevať, mal by jednoducho prijať, že sú medzi nami rozdiely a historické diskrepancie. To už je otázka pre historikov, aké by boli naše krajiny, keby sme všetci odjak, živa mali prístup k takýmto fondom. Pán Kocolino, veľmi rada som sa zúčastnila tej diskusie na juhu e, e, Talianska s regiónmi, ktoré zaostarajú Taliansko. Nie je nový členský štát, Sicília má problémy, e, pritom to nie je nový región, región nového členského štátu Taliansko aj Grécko boli veľmi silne zasiahnuté krízou. A moje posolstvo tam bolo veľmi jednoznačné, ja zopakujem ho, tu potrebujeme koheznú politiku viac než kedykoľvek predtým. Viem, že nemôžeme obhajovať status quo. Je zrejme, že politiku súdržnosti treba reformovať nejako sa nezmenila za 25 rokov, takže je zrejme, že je potrebné zjednodušiť určité postupy. Aj pani Tomašič to povedala. Je mm, dôležité zaoberať sa mladými ľuďmi, tých odrádzajú dlhé byrokratické procesy, preto máme povinnosť veci zjednodušiť, ale politika súdržnosti by mali ostať taká, aká je. Vieme, e, že je potrebná reforma, ale je to najviditeľnejšia politika, ktorá má silný dopad na životy ľudí. Takže myslím, že je to jediná e, politika, ktorá má priame prepojenie s regiónmi, s komunami, s mestami, so starostami, aj s pánom Katarinom sme už e, začali e, v takéto diskusii, e, takúto diskusiu a všetci sa zhodujeme na tom, že politika súdržnosti tu musí ostať. Uvidíme, ako bude táto diskusia prebiehať ďalej, ale je dôležité, aby politika súdržnosti sa zjednodušila, Venujeme sa tejto otázke už v oblasti revízie viacročného finančného rámca a návrhu Omnibus. Ale pokiaľ ide o radikálne e, zmeny e, pre programové obdobie, mm, tie sme nenavrhovali, chceli sme len identifikovať, čo by sme mohli e, rozumne zmeniť bez toho, aby sme vytvárali nejaké právne neistoty pre riadiace orgány. Takže v tomto bode zjednodušovanie nie je o zjednodušovaní e, tých práve prebiehajúcich procesov, ale je to o tom, čo môžeme urobiť, aby sme zjednodušili implementáciu a zrýchlili implementáciu programov. Ale pokiaľ ide o obdobie po roku 2020, chceme ísť nad rámec tohto. Napríklad sme začali diskutovať o jednotnom súbore pravidel pre všetky fondy. Viem, že sa o to nesnažíme poprvýkrát, ale je to dôležité je to jedna z najväčších záťaží pre riadiace e, orgány e, zaberať sa toľkými e, pravidlami a mm, prečo FC môže mať také jednoduché pravidlá a všetci ostatní komplikované. Takže je, bolo by dôležité, keby sme mali spoločné pravidlá pre všetky fondy s potom určitými odlišnosťami. Uvidíme, ako bude prebiehať táto diskusia aj na komisii, aj v parlamente, aj e, s ľuďmi v teréne. Pokiaľ ide o FC, je zrejme, že tu nie je medzi nami um, súťaž. E, snažíme sa, e, sa pýtať a apelovať na príjemcov, aby sa zabrali možnosťami kombinovania. Je realitou, Eh, že, sa to, že to nie je geograficky eh, rovnomerne zdieľané. Niektoré krajiny sú pripravenejšie čerpať teda prostriedky než iné. Niektoré majú banky, ktoré uh, môžu lepšie využívať prostriedky z toho strategického fondu. My uh, spolupracujeme s expertami, s technickou podporou. Chceme pomôcť všetkým členským štátom na základe ich požiadavky. Je to je ďalší problém. Máme toľko nástrojov, eh, musíme čakať na požiadavky členských štátov. Eh, máme 24 tisíc ľudí v teréne vo všetkých členských štátoch a máme krajiny, ktoré eh, veľmi dobre majú výsledky v jednej oblasti a chceme sa zaobrať tým, čo robia a posunúť informácie ďalej tým krajinám, ktoré majú v tejto oblasti problémy. Takže, pani Tomašič, ja s vami naozaj súhlasím. Zjednodušovanie je veľmi dôležité. A ako som povedala, snažili sme sa to urobiť aj s týmto návrhom Omnibus, e, aj vďaka hlasovaniu v parlamente. Dúfajme, že tento návrh e, sa pretaví do praxe a zlepší e, život ľudí nemuselo by byť potom eh, potrebné všetky faktúry za elektrinu a za všetko eh, postupovať, mohlo by sa to generalizovať, veci by mohli prebiehať rýchlejšie. Eh, Nerieši to všetky problémy, ale rieši to, zjednodušuje to postupy v tomto období do roku 2020. No, pán Jakovčič, e, to e, nie je tajomstvo, že je tu veľa e, vízie v tejto politike. Ja nikoho nechcem označovať za vinného. Sú tu proste výzvy ako Brexit, migrácia, externá, interná bezpečnosť. Ja si teda naozaj myslím, že musíme bojovať za regióny, a mesta, aby eh, ich hlas bol vypočutý, pretože oni vedia lepšie, čo funguje, čo nie. A počas programového obdobia 2014-2020 eh, poprvýkrát členské štáty musia použiť minimálne 5 e RDF, eh, ktoré musí byť priamo manažované regiónmi a mestami Ja si myslím, že to je veľká zodpovednosť, ale aj veľká dôvera. ale zabezpečuje to projekty, ktoré naozaj budú korešpondovať s potrebami ľudí a regióny a, a, a mesta. Budú mať summit Eurocities budúci mesiac. Budeme mať aj e, fórum e, Eurocities. Viem, že sa, e, viete, že sa stretávam aj s hlavnými mestami. A keď sa rozprávame o mestách a mestskej agente, diskutujeme aj s malými a stredne veľkými mestami. A ja spolupracujem ruka v ruke s pánom Filhubenom v tejto oblasti, pretože veľa malých miest čeli aj mnohým eh, eh, vidieckým problémom a teda aj vidiecký fond by mal mať eh, možnosť podpory a samozrejme investujeme veľa do eh, vlastne meskej eh, koncentrácie, ale niekedy zabúdame eh, na vidiecké oblasti a to je riziko Eh, riskujeme tu vysoko vyvinuté mesta a prázdne vidiecké oblasti. Z môjho pohľadu poľnohospodársky fond by mal pomáhať aj rozvoju eh, eh, dedín, budovať školy, podporovať internet, ktorý by podporoval ekonomické aktivity. Nemalo by to ísť len na podporu farmárov, to je môj osobný názor. A myslím, že ruka v ruke musíme pracovať, aby sme zabezpečovali synergie. Uh, uh, pokiaľ ide o regióny, myslím si, že zatiaľ sa nám nepodarilo nájsť uh, konsenzus, pokiaľ ide o HDP per capita, ale myšlienky, akým spôsobom by sme mali klasifikovať regióny, sú rôznorodé. Diskutovali sme o tom aj s akademikmi OECD, E, ktorá tiež prispela rôznymi indikátormi blahobytu. To je v podstate taká kombinácia medzi HDP per capita a inými indikátormi. V každom prípade si myslím, že by sme mali byť realistickí. Pre mňa je HDP per capita základom. Nemôžeme vytvárať nové indikátory ako úroveň šťastia alebo podobné indikátory, E, pretože môžete byť veľmi chudobní a veľmi šťastní, ako napríklad na Kube. Takže myslím si, že HDP per capita ako ukazovateľ kvality života by mal zostať tým hlavným ukazovateľom, ktorý používame. Som ale otvorená ďalším diskusiám o tom, akým spôsobom sa dá hovoriť o jednotlivých regiónoch, či zostaneme pri diskusiách o najmenej rozvinutých regiónoch, e, tranzitných regiónoch, e, či budeme používať ukazovateľ HDP per capita alebo iné ukazovatele, napríklad e, pokiaľ ide o zaostávanie niektorých regiónov, či teda pôjdeme nad rámec toho, ako sa ľuďom žije v danom regióne. Viem, že vy máte veľmi silnú pozíciu, pokiaľ ide o obhajovanie koheznej politiky, takže môžem len povedať Evcharisto, ďakujem. Ale ako viete, nie vždy je dôležité, koľko finančných prostriedkov máme, ale aj aké sú administratívne kapacity. Veľmi dobre viete, že úzko spolupracujeme aj s Federikom Toritisom na zvýšení administratívnych kapacít pokiaľ ide o solidaritu, tam s vami plne súhlasím. Musíme preukázať solidaritu, pokiaľ ide o relokáciu. Bohužiaľ sa to ale v súčasnosti nedeje. Zároveň ale dávame možnosť členským štátom, aby používali naše finančné prostriedky a fondy. Nie je to povinnosť Máme e, fond pre azyl, migráciu a integráciu. A je pravda, že Taliansko žiadalo o zmenu programového obdobia e, pre projekty v Korece, pretože ide o veľmi dôležitú oblasť, kde sa e, bojuje o ľudské životy, kde sa zachraňujú ľudské životy migrantov. Takže to je tiež aspekt, ktorý s týmto úzko súvisí. Pokiaľ ide o migračnú krízu ako takú, e, myslím si, že e, nenastala v dôsledku koheznej politiky a kohezná politika nebola žiadnym spôsobom oklieštená v dôsledku migračnej krízy. Kohezná politika by však mohla a mala pomáhať, ak e, daný členský štát o to požiada aj pokiaľ ide napríklad o integráciu um, žiadateľov o azyl, aj v takom prípade um, môže kohezná politika pomôcť eh, pri um, budovaní nových nemocníc alebo škôl. Sociálny fond tiež môže napomôcť pri eh, výužbe jazyka a podobne. Aj moja krajina je ochotná uh, Eh, prijať migrantov, ale migranti nie sú ochotní tam prísť. Takže ak nemôžeme pomôcť takýmto spôsobom, tak eh, musíme nájsť spôsob, eh, ako pomôcť iným spôsobom. Ani do Luxemburgu sa migranti nehrnú. Takže pokiaľ ide o solidaritu, tá musí vychádzať zo skutočnosti. Ak niektoré členské štáty ako Nemecko, Taliansko alebo Grécko majú na svojich pleciach väčšie bremeno, tak aj ostatné členské štáty by s nimi mali byť solidárne a prejaviť solidaritu. Pokiaľ ide o migračnú krízu, myslím si, že je veľmi dôležité o tom hovoriť. Aj do Varšavy pôjdem s týmto posolstvom, že je dôležité preukázať solidaritu, pretože sa nedá obviňovať e, Európsku úniu a nechať všetko na Grécko alebo iné krajiny len preto, pretože majú e, takú geografickú polohu, akú majú. Takže solidarita je aj v tomto ohľade veľmi dôležitá. Iné členské štáty naopak nepotrebujú zmenu programového obdobia. Napríklad v Nemecku som videla vynikajúce projekty, e, napríklad v Berlíne, v Lipsku, v Dražďanoch a v ďalších mestách. Preto si myslím, že je dôležité pokračovať v takýchto projektoch aj na okrajových častiach Paríža som videla veľmi pekné projekty zamerané na migrantov a je dôležité bojovať proti segregácii, pretože segregácia je takou jadrovou bombou novej generácie. Aspoň taký je môj pohľad. Asi viete, že pred týždňom sme na žiadosť um, Bruselu zmenili uh, operačný program Brusel uh, na, na to, aby sa vybudovali nové centra v Molenbeku a v ďalších častiach Bruselu a upravili sme to na základe ich žiadosti. Pokiaľ ide o ex ante podmienenosť, Eh, k tomu sa vrátime na konci marca. A ako som povedala, eh, budeme sa dívať na HDP, ale aj na ďalšie štatistiky. Ja vítam vaše pripomienky, ale pre nás je HDP naďalej kľúčovým a tým najdôležitejším ukazovateľom, ktorý používame. Neviem, či som pokryla všetko. Eh, pani Vána, premýšľame nad jednotným, jednotnými pravidlami pre všetky fondy Sociálny rozmer je nesmierne dôležitý aj z pohľadu fondov. E, v Omnibus návrhu sa snažíme spojiť ESIF a EFSI a dúfame, že um, tento návrh e, aj so súhlasom Európskeho parlamentu bude potom prijatý a urychlený. Myslíme si, že to pomôže celkovej úrovni investícií v regiónoch a takáto kombinácia dvoch fondov vždy bude na rozhodnutí ehm, príslušných zainteresovaných orgánov, ktoré sú zodpovedné za koheznú politiku a nebude to samozrejme povinnosť. Pokiaľ ide o Taliansko, Taliansko dostalo 2,6 miliardy, áno, to máte pravdu. Je to um, suverénne rozhodnutie Talianska, akým spôsobom tieto finančné prostriedky zužitkujú. E, hovorili sme s um, Divičentým a s ďalšími o tom, že je tu obrovský problém nezamestnanosti, ale aj migrácie. Zároveň talianské orgány rozhodli o tom, že 200 miliónov bude venovaných na regióny. Požiadali sme ich len o to, aby nám povedali, akým spôsobom chcú prerozdeľovať tieto finančné prostriedky. Viete, že e, sme venovali 30 e, miliónov, e, čo bolo maximum zo Fondu Solidarity, ktoré sme mohli investovať. Teraz čakáme na zhodnotenie regiónov, aby sme vedeli, um, čo všetko a koľko toho môžeme pokryť. Na základe tohto návrhu, okrem toho, že máme eh, fond Solidarity, eh, máme aj fond EFRR a čakáme, aké bude konečné rozhodnutie. Pokiaľ ide o technické zmeny, ide o finančné prostriedky, ktoré súvisia s tým, že skutočnosť taká, aká je v teréne, bola horšia, ako sa predpokladalo. To znamená, že ste dostali finančné prostriedky ešte nad rámec tých, ktoré boli pôvodne alokované a nie je na nás, aby sa rozhodovalo o tom, akým spôsobom sa budú investovať ehm, môžeme len hovoriť o všeobecných témach, či už ide o nezamestnanosť alebo migráciu, pretože to je v Taliansku veľký problém. Zároveň po nedávnom zemetrasení sa tiež venovali určité finančné prostriedky na e, riešenie následkov. E, zatiaľ sme ale nedostali informáciu, akým spôsobom regióny dostanú finančné prostriedky a na čo ich zužitkujú. Ďakujem. Ešte pokiaľ ide o poslednú pripomienku, ja nechcem nikoho kritizovať, mrzím ak ste to tak pochopili. Chcem ale zdôrazniť, že sa veci menia a musíme e, kráčať v ústrety týmto zmenám a prispôsobiť sa zmenám, ktoré nastali. Preto je dôležité zabezpečiť pridanú hodnotu investícií a myslím si, že ak pôjdete do vášho regiónu, tak určite uvidíte um, mnohé veci, mnohé zlepšenia, ktoré pochádzajú práve z finančných prostriedkov Európskej únie. Uh, napríklad um, riešenie rôznych kríz alebo zatvorenie niektorých podnikov sa riešilo práve prostredníctvom európskych uh, fondov. Samozrejme, každý politik um, si to vykladá tak, ako mu to vyhovuje. Ale kohezná politika je tu práve na to, aby uzavrela takéto medzery medzi e, niektorými regiónmi. Teraz sme oslavovali výročie rímskych zmluv a možno by bolo dobre sa zamyslieť nad tým, ako vyzerali niektoré regióny pred podpisom rímskych zmluv a ako vyzerajú teraz. Samozrejme aj pre nové členské štáty to bol obrovský úspech, že vstúpili do EÚ. Každopádne tu ale máme 70 rokov mieru, investícií, rastu. Ide o jedinečný projekt, ehm, ktorý sa nevidí ehm, nikde inde na celej planete, takže je dôležité bojovať ehm, za ďalšiu budúcnosť Európy, aby sme naďalej boli jednotnou Európou. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pani komisárka. Myslím si, že ďalších 7 otázok za minútu už nestihneme. Chcela by som vás poprosiť o láskavosť ak kolegovia z výboru REGI nám pošlú svoje otázky písomne a my vám ich pošleme. Môžete na tieto otázky zodpovedať? Dobre, a je jasné, že musíme zorganizovať aj výnimočné zasadnutie, aby sme diskutovali o koheznej politike po roku 2020 a vyčleníme si na to viac času, aby sme si mohli vypočuť viaceré názory a zároveň aj mm, dali väčší priestor vám na odpovede. Ďakujeme za to, že ste prišli. Prajeme vám veľmi úspešné stretnutie, ktoré vás ešte dnes čaká, súvisiace s Bielou knihou. A teda, kolegovia, poprosím vás, ak máte nejaké otázky, my vám ich prepošľame pani komisárke. Ďakujeme. Thank you very much once again. All the best. Thank you. Take care. Uh, now we continue with... Teraz pokračujeme s ďalším bodom na programe. To je výmena názorov s Radou európskych obcí a regiónov. Táto rada bola založená v roku 1951 a ide o zastrašujúcu organizáciu na úrovni EÚ. Je tam 60 združení zo 41 krajín a e, sú hovorcami e, stoviek tisíc miestnych orgánov. Táto rada má dôležitú úlohu pri ovplyvňovaní politik na úrovni EÚ, ktoré sa úzko dotýkajú miest a regiónov a zároveň je to fórum, ktoré zabezpečuje diskusiu medzi lokálnymi a regionálnymi orgánmi prostredníctvom zastupujúcich e, orgánov a inštitúcií. Teraz máme príležitosť diskutovať so zástupcom rady. Mali sme takúto príležitosť už aj v novembri 2015. Dnes budeme diskutovať o súčasnej a e, budúcej očakávanej práci tohto, e, tejto rady. Budeme hovoriť s pani Karolou Gunnarssonou, ktorá je e, hovorkyňou e, CEMR pre koheznú politiku, takže budeme pokračovať v téme koheznej politiky. Takže teraz by som dala slovo pani Gunnarsson a potom dáme priestor poslancom výboru REGI. Takže nech sa páči. Najprv no- náš host. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka vážení členovia Európskeho parlamentu, dámy a páni. Ako pani predsednička povedala, volám sa eh, Karola Gunášon a um, zastupujem eh, región vo Švédsku. Som zároveň hovorkyňou Rady európskych obcí a regiónov pre uh, koheznú politiku. Uh, zastávam tento post už niekoľko rokov. Je pre mňa veľkou cťou a um, potešením byť tu dnes medzi vami a diskutovať o koheznej politike, predovšetkým o súčasných výsledkoch priamo v teréne, ale aj bu- o budúcnosti koheznej politiky. Ako pani predsedníčka povedala, Rada európskych obcí a regiónov je uh, zastrešujúcou organizáciou na úrovni EÚ, ktorá zastrešuje lokálne a regionálne vlády a zároveň zastupuje jednotlivé združenia eh, na širokom území EÚ. Zároveň eh, chceme zabezpečiť spoluprácu na regionálnej aj lokálnej úrovni. Ako viete, kohezná politika EÚ v súčasnosti prechádza viacerými um, problémami a výzvami, Brexit, migrácia um, a rôzne ďalšie problémy, ktoré sú aj dôsledkom nerovnosti medzi jednotlivými územiami. Zároveň si všímame nárast populistických tendencií v EÚ a um, ohrozujú ďalšie um, sledovanie um, a ďalšiu budúcnosť Európskej únie. V časoch, kedy eh, je situácia veľmi neistá, eh, úsilie eh, vytvoriť rovnováhu na regionálnej a lokálnej úrovni pre všetky regióny v Európskej únii je dôležitejšia než kedykoľvek predtým. A chcela by som spomenúť to, čo hovorila pani komisárka o dôležitosti kohoznej politiky. Kohezná politika je v podstate kontakt s občanmi EÚ pretože umožňuje verejným orgánom, firmám, e, zástupcom občianskej spoločnosti, univerzitám, ale aj rôznym e, zastupujúcim organizáciám e, spolupracovať a napredovať. Kohezná politika je nástroj, ako ukázať občanom EÚ, že Európa sa o nich zaujíma. Zároveň je to nástroj, ako bojovať proti spoločným výzvam koordinovane. Súhlasíme s tým, aké sú základné zásady koheznej politiky, Zároveň e, spôsob, akým kohezná politika v súčasnosti funguje, e, nie je vhodný pre jej budúce pokračovanie. E, musíme ukázať, že ide ešte stále o vhodný nástroj na to, aby sme riešili problémy občanov EÚ vo svojich mestách a regiónoch v ich každodennom bežnom živote. Treba sa zamyslieť nad tým, ako zabezpečiť, aby táto kľúčová politika EÚ bola zachovaná a akým spôsobom jej výhody um, ešte zväčšiť a zamerať ich na tých, ktorí ich najviac potrebujú. Našim cieľom je v nadchádzajúcich mesiacoch zdôrazniť kľúčové odporúčania od lokálnych a regionálnych vlád z ich perspektívy, pokiaľ ide o to, ako by mala vyzerať kohezná politika po roku 2020. E, chcela by som vám predstaviť 5 e, základných bodov alebo tém, e, ktoré vypracovali tí, ktorí úzko spolupracujú na koheznej politike, predovšetkým na úrovni lokálnych a regionálnych vlád. V prvom rade si myslíme, že Európa potrebuje novú stratégiu po roku 2020. Táto nová stratégia by sa mohla zakladať na cieľoch, ktoré sme si stanovili do roku 2030 pre niektoré iné politiky EÚ a v medzinárodných dohodách, ktoré EÚ nedávno podpísala. Napríklad pokiaľ ide o cieľe súvisiace s um, Parížskou dohodou o klimatických zmenách, udržateľný rast a podobne. Takýmto spôsobom môžeme zabezpečiť strategické smerovanie pre koheznú politiku a môžeme pomôcť eh, vytvárať nové politiky v kontexte EÚ. Zároveň je dôležité pamätať na solidaritu pri dosahovaní spoločných cieľov. Po druhé, budúcnosť koheznej politiky by mala byť inkluzívna. To znamená, že by mala byť navrhnutá pre všetky územia. Pre tých, ktoré sú rozvinutejšie, ale aj pre tie, ktoré e, zaostávajú, ktoré nemajú dostatočnú infraštruktúru, ktoré nie sú zamerané na inovácie, na regióny, ktoré prichádzajú o mladú populáciu alebo regióny, ktoré nie sú natoľko atraktívne pre súkromný sektor. E, musí byť vytváraná e, z hora, z dola nahor na základe e, očakávaní občanov EÚ a brať do úvahy jednotlivé špecifika regiónov a ich hospodárskú situáciu. Zároveň je dôležité vytvoriť atraktívne nové príležitosti pre všetkých. Zároveň by malo ísť o zmysluplnú politiku pre relevantných partnerov. V súčasnosti princíp partnerstva e, nie je aplikovaný úplne optimálne na všetkých miestach. Predovšetkým pokiaľ ide o rozhodovaciu fázu, o partnerských projektoch, tak ako sme to naznačovali aj v našich štúdiách. Uskutočňujú sa veľmi nepravidelné konzultačné stretnutia. Zároveň je dôležité, aby rôzne zainteresované strany spolupracovali na budúcnosti koheznej politiky. Kohezná politika a spolupráca v rámci nej by mala byť lepšia, mala byť prístupnejšia aj pre lokálne vlády. E, preto je dôležité posilniť e, centrálne a lokálne partnerstva. Hovorili sme aj o programovom období, implementácii, hodnotení, ale aj o monitorovaní uplatňovania koheznej politiky. Budúcnosť koheznej politiky by mala zahrňať aj lokálnu úroveň a to do väčšej miery, ako tomu bolo v minulosti. Nie len pokiaľ ide o výber projektov, ale aj pokiaľ ide o výber investičných priorít. Prvky, ktoré e, sú v súčasnosti e, v kódexe partnerského princípu by, mala byť, by mali byť právne záväzné pre do budúcna. A zároveň by mali byť zahrnuté v rámci nariadenia a e, nemali by byť samostatným dokumentom, pretože tu máme neistotu, pokiaľ ide o jeho právny status. Zároveň by sa kohezná politika znovu mala zamerať na regionálny prístup a na integrovaný rozvoj jednotlivých území. Takýto prístup je príležitosťou na vytvorenie viac sektorových stratégií na základe um, rozpočtov pod úrovňou regiónov, a zároveň zabezpečiť lepšiu účasť lokálnych eh, úradov a lokálnych zainteresovaných strán. Potrebujeme dobré nástroje na to, aby sme eh, mohli eh, rozhodovanie nechať na jednotlivé lokálne úrovne. Potrebujeme rozvoj, ktorý prichádza aj zo strany lokálnych komunít, pretože ide o dobrý nástroj, akým spôsobom docieliť rozvoj. Orgány by mali mať takúto možnosť, aby sa podielali na e, vytváraní tejto politiky bez ohľadu na to, o aký typ orgánu ide, ak ide o orgán na lokálnej a regionálnej úrovni. Musíme však priznať, že tento prístup viacerých fondov je niekedy náročný a môže sa stať, že je riskantný, pokiaľ ide o implementáciu takéhoto prístupu, pretože existujú rôzne prístupy k rôznym fondom. Preto je možné, že Európska únie bude musieť prejsť k jednotným pravidlám pre všetky fondy, aby sa zabezpečila väčšia miera dôvery a právnej istoty a zároveň jednotný proces, pokiaľ ide o podávanie žiadostí a správu finančných prostriedkov v rámci všetkých fondov. Zároveň by kohezná politika mala byť jednoduchšia, aby podporila lokálne orgány, aby naplno využívali európske fondy a aby tak robili lepšie ako v súčasnom období musí byť jednoduchšia, um, zrozumiteľnejšia a zároveň prístupnejšia pre všetkých aktérov. Nemala by byť príliš komplikovaná, pokiaľ ide o administratívnu záťaž a riadenie. Napríklad e, podľa hodnotenia dopadu Európskej komisie e, vďaka obehovému hospodárstvu 440 tisíc tón e, skleníkových plynov e, by mohli byť eliminované a viac ako 180 e, tisíc pracovných miest by mohlo byť vytvorených do roku 2030. Problémom však je, že lokálne orgány nemajú prístup k finančným zdrojom, aby mohli túto ambíciu pretaviť aj do reality. Lokálne vlády sú ochotné a chceli by mať prístup e, k takýmto fondom, ale menšie e, mesta alebo menšie oblasti e, majú problémy dostať sa k takýmto fondom. Preto je veľmi dôležité zabezpečiť zjednodušenie aj pokiaľ ide napríklad o kontrolu alebo audit v jednotlivých členských štátoch, kde sú komplexné vnútroštátne systémy, pretože aj o tomto diskutujú naši členovia do budúcna. A ešte posledná vec. Je potrebná tvorba inštitucionálnych kapacít, a to vo všetkých členských štátoch. Riadiace orgány by mali viac využívať tematické ciele, zamerať na technickú podporu národné orgány a riadiace orgány nemajú byť jediné, na ktoré sa zameriava, ale aj príjemcovia musia byť cieľom. To by pomohlo, hlavne pokiaľ ide o pravidla štátnej pomoci, verejné obstarávanie a finančné nástroje. Pani predsednička, toto je len taký náznak toho, čím sa zaoberá CEMR. Tieto diskusie Budeme teda okrem iných e, viesť 28. marca na schodzi v Bruseli. A všetkých vás srdečne vítame, aby ste sa k nám pridali, aby ste sa pripli k našim diskusiám o tom, ako túto politiku pripraviť na budúcnosť, pretože jej relevantnosť pre Európu je čoraz väčšia. CMR chce spolupracovať v procese s inštitúciami EÚ chce napredovať na ceste k novej koheznej politike po roku 2020. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme pekne. Naozaj vrela ďaká aj za to pozvanie. Kolegyne, kolegovia, otváram priestor vám, ak máte nejaké otázky alebo nejaké pripomienky. Pani Krel. Ďakujem pekne. Dnes mi hovoriť veľmi nejde, takže budem stručná. Naozaj zdôrazňujem, že potrebujeme novú stratégiu, pokiaľ ide o budúcnosť koheznej politiky. Myslím, že v najbližších mesiacoch sa tým budeme musieť veľmi intenzívne zaoberať. Napríklad máme tu klimatické zmeny, boj proti chudobe, nezamestnanosti, ale okrem toho e, potrebujeme aj ďalšiu prioritu, ktorá úzko súvisí s digitálnou agendou ktorá momentálne podľa môjho názoru v koheznej politike vôbec e, nie je dostačujúca, ale e, z hľadiska budúcnosti je to naozaj rozhodujúcou prioritou, na ktorej musíme v EÚ pracovať. Plne s vami súhlasím v tom, že princíp partnerstva nesmie skončiť len na papieri, ale musí sa aj realizovať a že musíme hľadať a nachádzať cesty, nové cesty, aby sa to podarilo, aby to bolo aj záväzné hoci to možno niekedy spôsobí um, nejakú väčšiu byrokraciu, pokiaľ ide o prípravu a monitorovanie projektov a operačných programov. Napriek tomu je to potrebné. Mám jednu otázku. Čoraz častejšie sa hovorí o lepšej komunikácii, lepšej transparentnosti. Ako to vy vnímate, vy ako starostka? Vedia vaši obyvateľia vo vašom meste, čo majú vo svojom meste vďaka Európskym štruktúrnym fondom. Majú vás by sa veci ste dali zlepšiť. Vychádzam teda z toho. Čiže ako si vy dokážete predstaviť, že by sa komunikácia mohla zlepšiť? Čo by sme mohli my urobiť, aby sme to podporili? A aké návrhy by ste vy mali v tejto oblasti? Lebo je to vec môjmu srdcu veľmi blízka. Vydávame naozaj miliardy a nikto o tom nevie a ja si vždy spomínam na to jedno interviu. Jeden Velšan tam stojí. Je tam informácia, že EÚ spolufinancovala miliónmi nejaký projekt a jeho sa pýtajú, čo pre vás EÚ urobila. Je to tam napísané rovno za ním a on povie, hm, netuším. E, na to si vždy spomeniem a je to vec, ktorá odráža realitu zrejme ešte aj dnes. Takže by ma zaujímalo, ako to vnímate vy, aby sme to mohli zlepšiť. Ďakujem. Ďakujeme. Pani Vana. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne aj pani starostke Gunnarsson za jej prezentáciu. Máme tu aj dokument, vyhlásenie o budúcnosti koheznej politiky. Prečítala som si ho, veľmi zaujímavé. Moja otázka by bola bývala podobná ako to, čo povedala pani Krell, teda ten princíp partnerstva, že je pre nás veľmi dôležitý. Takže väčšia miera záväznosti a posilnenie tohto princípu toto plne podporujem. A moja otázka by zniela pozitívne a negatívne príklady. Máte nejaké z vlastných skúseností, z vašich štúdií, pokiaľ ide o uplatňovanie tohto princípu? A ešte otázka z iného súdka, nie budúcnosť koheznej politiky, ale budúcnosť manevrovacích priestorov regionálnej a lokálnej úrovne miest obcí. Ako to vy vnímate? Dohody o voľnom obchode, hlavne plánovaná dohoda, pokiaľ ide o TISA, dohoda o službách čo sa iste prejaví na manevrovací priestor regiónov a lokálnej úrovne, pokiaľ ide o zákaz rekomunalizácie, verejné obstarávanie, potom tie rôzne e, doložky um, a tak ďalej. A taktiež právo na reguláciu teda e, toto výsostné právo regulovať pre e, regióny, obce a mesta. Ja viem, že času nie je veľa, ale keby ste stručne mohli odprezentovať vaše stanovisko aj k tejto téme. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ešte niekto má otázku? Ak dovolíte, ja by som jednu mala. V prvom rade sa chcem poďakovať. Našim cieľom tu vo výbore regí je vypočuť si lokálne a regionálne orgány. Ďakujem vám za to partnerstvo a za účasť na našich schôdzach, pretože pre nás je to veľmi dôležité, aby sme mali možnosť vypočuť si informácie od vás, aby ste aj vy boli zapojení do diskusí zase tu, v našich kruhoch. Pretože partnerský princíp máme zakotvený, ďalej viditeľnosť koheznej politiky je potreba dosiahnuť. A tiež sú tu rôzne otázky a problémy, o ktorých tu hovoríme a týkajú sa aj vás. Takže z týchto dôvodov je kontakt s vami potrebný. Chcem vás poprosiť, aby ste s nami podelili o vašu víziu. Konkrétne, pokiaľ ide o budúcnosť koheznej politiky, ako dnes už tu odznelo, vidíte v tomto vývoji koznej politiky nejaký plynulý proces, a teda evolúciu, alebo je to skôr revolúcia, ktorú si vy predstavujete? Je potrebné prekopať celý ten systém, zmeniť pravidlá, alebo je potrebná stabilita? s nejakým horizontom, ktorý nám umožní vidieť dlhodobého hľadiska výsledky? To je moja otázka aby sme vedeli, ako to vnímajú a v akom duchu sa nesú diskusie vašich členov. To je všetko z našej strany. Dávam priestor vám. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Začneme na lokálnej úrovni. Padla tu otázka, či sa nám darí zapájať občanov a či občania majú povedomie o rôznych projektoch, ktoré sa dejú, či už v mojej obci alebo v susedstve. V prvom rade chcem povedať následovné. Samozrejme, ja a moji kolegovia máme čo zlepšovať, ale zároveň poprvé potrebujeme väčšiu tvorbu kapacít. No a keď hovorím o tvorbe kapacít, je potrebné zapojiť občianskú spoločnosť, nie len riadiaci orgán a národnú úroveň. Prečo? Lebo ak ľudia dostanú viac informácií, tak chcú byť naozaj aj zapojení do tej práce. No a keď prebiehajú diskusie na lokálnej úrovni, pokiaľ ide o plánované projekty, tak sa za každým snažíme do diskusie zapojiť ľudí. hoci ešte napríklad ani nevieme, či ten projekt nakoniec bude alebo nie, ale tie diskusie sa snažíme s občianskou spoločnosťou viesť, s občanmi, aby naozaj mali príležitosť sa vyjadriť, aby boli súčasťou tej diskusie. Pretože ako ja nájdem riešenie, keď sedím na radnici u nás v obci a rozhodujem od stola, že tento a tento projekt bude v našej obci. To nemôže priniesť úspech. Úspech prinesie iba prístup, kde sa zapájajú naozaj široko občania od úplného začiatku. A ešte jedna veľmi jednoduchá vec. Možno sa aj zasmejete, ale ja si myslím, že najdôležitejšie je, aby sme šírili povedomie o EÚ a jej prínosoch, že to je tá maličká modrá vlajočka so žltými hviezdami. Všade, kde sú projekty financované zo zdrojov EÚ, vždy sa tam používa táto vlajka. Pretože pre niektorých toto je jediné prepojenie, ktoré si vybavujú s Európskou úniou. Diskusia o tom, aký rozmer má mať jahoda. To musíme konečne zanechať a musíme hovoriť o tom, ako môžeme my prispieť k Európskej únii a čo môže zase Európska únia urobiť pre nás. Ale za každým potom musíme povedať, že toto je vďaka Európskej únii, že toto je súčasť Európskej únie. My na radníci napríklad vždy používame tú európsku vlajku. Za každým spolu so švedskou vlajkou a vlajkou našej obce. Tak, aby to ľudia naozaj videli. Čiže zapojenie ľudí od samotného začiatku. Tvorba kapacít, aby sa ľudia mohli aktívne tohto procesu zúčastniť. Viditeľnosť, využitím tej vlajky, alebo nejakým iným spôsobom, aby ľudia videli, že je to vec, ktorá je súčasťou EÚ. No a pokiaľ ide o budúcnosť, či by to mala byť evolúcia, stabilita alebo revolúcia, no niekedy máme pocit, že veci trvajú príliš dlho, no a v tom prípade sa vám vybaví revolúcia, ale aby to bolo pre nás ľahšie, pre nás na lokálnej úrovni, tak e, my sme potrebovali skôr stabilitu. Ale stabilitu s, mnoho, s mnohými zmenami. Ale nejaký základ musí byť. Nejaký základ, od ktorého sa môžeme odraziť. Pretože naozaj trvalo tak strašne dlho napríklad dozvedieť sa o študálnych fondoch, ako fungujú, ako to funguje, A stále to ešte nezvládame na 100%. Čiže keby sa veci nejako veľmi zmenili, nebolo by to dobré. Ale napríklad, keby sme mali rovnaké pravidlá pre všetky fondy, to by nám veci uľahčilo. Mali by sme zároveň stabilitu, ale zároveň aj napredovanie smerom k väčšej možnosti pre ľudí, aby sa zúčastňovali takejto práce. A teraz verejné obstarávanie. Nuž, no na to by bola potrebná samostatná schôza, pretože na lokálnej úrovni verejné obstarávanie je spojené s mnohými otázkami. A my sa stále snažíme tieto otázky zvládať, aby sme verejné obstarávanie realizovali ako treba a zároveň dosiahli ciele, ktoré obec má. Lebo to vždy musí ísť ruka v ruke. Ja ako lokálna politička mám určité ciele, teda ciele, ktoré chceme dosiahnuť. No a potom nastupuje verejné obstarávanie ako jeden z nástrojov na dosiahnutie týchto cieľov na lokálnej úrovni. Myslím, že som odpovedala snáď aspoň na niektoré z vašich otázok. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne, naozaj veľmi zaujímavé, veľmi užitočné, že sme mali možnosť vypočuť si zástupcov obcí a regiónov. Vítame vás aj do budúcna v našich diskusiách. A teraz poďme ďalšieho bodu programu. A tým je bod pani Krel. Ide o návrh stanoviska na tému rozpočtové pravidla, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet únie. Je to teda návrh Omnibus. Výbor Regi pripravuje stanovisko. Niektorým z článkov návrhu kde máme výlučné právomoci. No a pani Krell teraz odprezentuje svoj návrh stanoviska. Dáva mi priestor. Nech sa páči, pani Krell. Ďakujem pekne. Ja sa pokúsim byť veľmi stručná. Návrh komisie, to hlavné smerovanie, tým je zjednodušenie finančného nariadenia a teda aj zjednodušenie koheznej politiky a to v plnej miere podporujem. A v tejto oblasti máme aj relatívne málo navrhovaných zmien v mojej správe, pokiaľ teda o tieto otázky zjednodušovania. Mám však problém v súvislosti s zjednodušením vykazovaním nákladov. Má to byť aj povinné podľa návrhu komisie. Ja osobne si myslím, že by sme mali umožniť väčšiu flexibilitu členským štátom a regiónom, aby napríklad po troch rokoch po zavedení týchto pravidiel, keď si všetci na to zvyknú, to vyučtovanie robiť, aby teraz sa prechádzalo na zjednodušenie s takou obrovskou záťažou pre mnohých, že sme povedali, možno by sme to mohli urobiť s koncom e, programového obdobia. Naozaj chápem e, túto požiadavku mnohých členských štátov, čiže ten povinný charakter by som tu e, vyňala a regiónom by som dala možnosť to využiť teraz alebo odsunúť spustenie využívania na neskôr. Naozaj by bolo fajn, keby to urobilo čo najviac regiónov, ale ak to má byť komplikovanejšie, než e, to zjednodušenie prinesie prínosov, tak e, musí byť aj možnosť e, nechať toto fungovať na báze dobrovoľnosti. Zmena, ktorú ja navrhujem vo svojom dokumente, alebo tie zmeny, tie sú v tých častiach, kde sa obsahovo zasahuje do koheznej politiky. Jeden návrh komisie napríklad veľmi vítam a to je dodatočná priorita, ktorú zavádzajú v oblasti migrácie a utečenectva na ďalšiu podporu aby kohezné fondy boli využiteľné aj na príjmanie a integráciu utečencov v členských štátoch. Toto je podľa mňa veľmi rozumné a naozaj v rámci programového obdobia musíme reagovať na nové výzvy, ktoré vyvstanú a zmena operačných programov prebehne jednoduchým spôsobom, dá sa to urobiť jednoducho, bez nejakého obrovského bremena pre členské štáty a regióny. Navrhujem zmenu v oblasti tzv. infraštruktúry v malom, small scale infrastructure. To sa týka rôznych kultúrnych pamätníkov a tu komisia navrhuje úplné uvoľnenie celkovej výšky prostriedkov na túto oblasť. Ja navrhujem postupovať inak Pripomínam, že v minulom legislatívnom období sme bojovali za to, aby sa to obmedzilo, pretože takéto kultúrne pamätní, kultúrne pamiatky chce sú dôležité v EÚ, ale nie sú v európskej kompetencii, preto sme teda nastavili tento limit na určitú sumu, ale z regiónov vidím volanie po väčšej miere flexibility, takže z týchto dôvodov navrhujem, aby sa tá definícia, čo je small scale infrastructure, aby sa tá definícia zmenila. Ja navrhujem, aby to boli projekty do 10 miliónov eur a projekty, ktoré sa týkajú svetového kultúrneho dedičstva, tam je to až 20 miliónov a v primeraných zdôvodnených dôvodoch e, sa budú môcť vydať aj vyššie sumy. Členské štáty Takže na jednej strane budú mať veľkú mieru flexity, na druhej strane ale jasne ukážeme, že to nie je nejaký finančný zdroj bez nejakého obmedzenia, bez akéhokoľvek stropu. Myslím si, že aj pokiaľ ide o diskusiu o budúcnosti koheznej politiky, že aj preto je to dôležité, lebo za každým musíme myslieť na to, že investujeme do budúcnosti, do ľudí a možno to poviem trošku prehnane, neinvestujeme do nejakého starého kamenia. Takže toto je signál, ktorý musíme komisii vyslať, aj pokiaľ ide o otázku budúcnosti koheznej politiky. No a to snať najdrastickejšie, čo vám navrhujem, je otázka prepojenia medzi Junckerovým plánom, a európskou koheznou politikou. ste viete, že už teraz je takáto možnosť skombinovať oba nástroje a je tu aj viacero príkladov, ako sa to dá spraviť. Komisia navrhuje nástroj, ktorý zachádza oveľa ďalej. A podľa môjho názoru tu potrebujeme viac poradenstva pretože sa tu navrhuje nástroj, myslím, že pani Vana už o tom dnes hovorila, samozrejme na dobrovoľnej báze, ale fakticky bez nejakého horného rámca e, sa môžu dať z koheznej politiky k dispozícii prostriedky Junckerovmu investičnému plánu a ten vôbec nesúvisí s koheznou politikou, to je definované úplne inak. A Hovorí sa o zdieľanom riadení, shared management, kohezná politika sa takto vracia komisii na centrálnu správu, pričom v návrhu komisie vôbec nie je objasnené, napríklad keby Rumunsko, Bulharsko alebo Polsko dali k dispozícii prostriedky, tak tie projekty, ktoré sa z investičného plánu financujú, že by tieto boli znova v tých krajinách, odkiaľ boli tie kde boli tie prostriedky z kohezné politiky vyňaté. Nám niekto pripomína tú naozaj zložitú diskusiu v minulom funkčnom období. Vtedy išlo 10 miliard eur z kohezného fondu. Išlo tu o ich vyňatie na financovanie CEF, Connecting Europe Facility, čo bolo úplne rozumné, dávalo to zmysel, ale samozrejme členské krajiny, ktoré sa to týkalo, tie si kladú otázku, no ale dostanem potom ja tie projekty? na no veľmi dlho sme o tom hovorili, na to boli siahoruhé diskusie v parlamente s komisiou, s radou, že sme sa dopracovali ku kompromisu v tom zmysle, áno, samozrejme, že to musí byť teritoriálne umožnené, ale o takejto možnosti sa v tomto prípade v súčasným investičným plánom vôbec nehovorí. Čiže naozaj toto musíme riešiť. Ale na to je potrebný čas. No a keď sa pozriem na ten časový harmonogram, dokedy tá stanovisko má byť hotové a bude tam samozrejme názov zjednodušovanie a regionálny výbor vôbec nenavrhne zjednodušenia v koheznej politike alebo bude všetko spomalovať, tak e naozaj nejaké odkazovanie na prepojenie medzi kohezným fondom a FC naozaj odtiaľ vyňať a vyzvať komisiu, aby to riešila v nejakom osobitnom návrhu pre zmenu všeobecného nariadenia. Potom o tom návrhu môžeme diskutovať a budeme mať naozaj aj čas celé to zanalýzovať, či je to v záujme koheznej politike a v akých prípadoch eh, je vhodné eh, nastaviť takéto prepojenie oboch nástrojov s tým, že sa bude dať e, využiť e, tieto nástroje na posunutie vývoja v členských štátoch. E, no ale ten návrh, ktorý predložila komisia, nie je vyvážený, nie je vyzretý a preto som pristúpila takýmto drastickým krokom a navrhujem výboru, aby sa to vyňalo teraz a aby sa to riešilo v eh, osobitnom postupe samostatne. K tomu ešte treba prirátať, eh, že eh, právny základ legislatíva pre nový investičný plán ešte nebola uzavretá Takže ešte nevieme, ako sa napokon parlament rozhodne, akým spôsobom e, sa bude postupovať e, v investičnom pláne a veľmi ťažko môžem diskutovať o prepojení medzi dvoma finančnými nástrojmi, keď vôbec neviem, ako majú fungovať v budúcnosti. Takže dúfam, že e, sa stretnem s porozumením u vás, s túto, pokiaľ je o túto myšlienku a že Budeme intenzívne diskutovať s komisiou o mm, tých príslušných postupoch, ale mimo e, teda postupu Omnibus. Myslím, že to je v zásade všetko. Nie Ešte som zabudla jeden bod. Komisia pri tomto zjednodušenom postupe hovorí o diferencovanom eh, prístupe k investorom. Eh, zavádza to ako novinku. Pre mňa z návrhu komisie nevyvstáva, kto tým má byť eh, vlastne zasiahnutý. A chcela by som sa spýtať komisie, aby nám predostrela príslušnú definíciu. Zatiaľ ju nemám k dispozícii, takže v aktuálnom návrhu správy v úvodnom ustanovení žiadam komisiu o takúto definíciu. Dúfam, že do eh, lehoty na prostredie pozmeňovacích návrhov eh, sa k tomuto dopracujeme, inak by to bolo pre mňa ťažké a nepovažovala by som to ani za zjednodušenie, pokiaľ sa nebudem môcť eh, spoľahnúť na to, že budeme vedieť, kto spadá pod tento zjednodušený postup, kto nie, aké podmienky sú s tým prepojené a nedá sa to teda príslušne zhodnotiť. Preto prosím eh, naliehavo komisiu. Dúfam, že nám eh, poskytne už túto informáciu aj v odpovedi, nám reakciu aby nám túto mm, definíciu postupila. Mm, teším sa na spoluprácu s tieňovými spravodajcami. Myslím, že už máme naplánované aj stretnutie tieňových spravodajcov, ale Prosím aj o to, aby v prípade pozmeňovacích návrhov, ktoré predostriete, ste zohľadnili aj tú skutočnosť, že nechceme e, celé všeobecné naredenie na novo definovať a e, na novo prepisovať. Naozaj by sme sa mali sústrediť iba na tie body, ktoré komisia vo svojom návrhu spomenula. Teším sa na vaše komentáre a dobrú spoluprácu. Thank you very much. I didn't mention in the, in the... Ďakujem pekne. Nespomenula som na začiatok, že máme dve alternatívy pre pozmeňovacie návrhy. Môžete uh, tieto predostierať priamo uh, na régi, pokiaľ ide o finančnú časť, ale aj po uh, časti týkajúce sa našej výlučnej kompetencie tieto pozmeňujúce návrhy môže posielať výbor regí. A pokiaľ ide o iné e, články návrhu, za ktoré sú zodpovedné iné výbory, podľa pravidla 54, e, výbory EMPL, AGRI, TREN a ITRE, e, tam naši členovia môžu postupovať svoje pozmeňovacie návrhy priamo cez tieto výbory ktoré ich e, zahrnú do svojich e, postupov. Chcem len spomenúť návrh, e, teda lehotu na prostieranie pozmeňovacích návrhov vo výbore regí. To je 7. marec, 3. hodina popoludní. Takže máte týždeň na prostieranie pozmeňovacích návrhov. A po týchto objasneniach by som chcela udeliť slovo teňovým spravodajcom počnúť s pánom pán Nistelrojom. V prvom rade vám chcem pogratulovať pani predsednička za uh, toto veľmi dobré riadenie dnešného popoludnia. Myslel som, že začneme tak o piatej a bol to dokonca skôr, takže uh, som nepočul uh, celé to expoze kolegyne Krell a ako sme e, si vypočuli predtým diskusii s pani komisárkou, e, treba diskutovať o pozícii FC a ESIF. Treba sa tým naozaj zaoberať do hĺbky. Tieto dva nástroje sú skutočne hlboko odlišné. A ako tu už zaznelo, nie je tu žiadne e, geografické kritérium za tým. Ale ak sa zo, e, zoberieme, napokon by tu nejaké geografické kritérium malo byť. Nie je žiaden e, dôvod e, preto, aby 10 všetko toto financovanie išlo takéhoto eh, kombinovaného financovania. Eh, Môže sa to udeť cez finančný nástroj, ktorý eh, poberá z prostriedky z FC a RDF. A napokon by ste si mali byť istí vopred, že tieto projekty skončia vo vašom regióne, inak to nebudete robiť. Takže RDF e môže e, prispieť e, k projektom, o ktorých neviete, či sa zrealizujú. No to je vynikajúce. A veľký príspevok našich regionálnych fondov je, že je tu tento horizontálne koordinovaný prístup, ako dnes spomenula pani komisárka. To je pravda, hovoríme o ľuďoch, o ľudských kapacitách, o obchodných otázkach, infraštruktúre, toto všetko spoločne si e, vyžaduje dobrú prípravu. Takže ja by som chcel toho vedieť viac, rovnako ako pani Krell. A teda vystáva tu otázka, ako ďaleko môžeme zájsť e, pri tej vlastnej perspektíve pre ESIF, ale aby sme zároveň nepovedali nie e, súkromným prostriedkom alebo FC prostriedkom, ktoré by zabezpečili poskytli garanciu pre tie e, súkromné e, prostriedky. Takže e, ja sa k tomu pridávam. Možno by sme mohli predostrieť pozmeňovacie návrhy, ktoré by tento teritoriálny prístup trošku viac sa snažili zrealizovať už keď sme sa vyjadrovali k EFSI, ja som bol spravodajcom a vtedy som povedal, pozrime sa, ako to bude fungovať. Skúsenosti nám ukážu, či budeme musieť e, zmeniť e, naredenie. Takýto prístup som vtedy mal, ja som podporoval synergie. Ale ak tieto projekty majú byť len také čerešničky e, na torte, tak e, takto nechceme fungovať. Takže možno by bolo múdre, keby e, zajtra na našom strednutí sme sa dohodli, že 10 alebo 15 by sa mohlo E, takýmto e, spôsobom vyčleniť. Je to už e, po možné v našich nariadeniach. Mohlo by sa to teraz zavísať aj pre FC. Mm, takéto nejaké riešenie by mohlo byť zaujímavé. Nemuseli by sme čakať len na diskusie o budúcom finančnom období. Z môjho pohľadu FC bude pokračovať ďalej, rozšíri sa a posilní Takže naskočiť na tento vlak by mohlo byť najlepšie. Nie vyčkávať, kedy vlak už odíde. Je to jedinečná príležitosť e, zmeniť e, toto nariadenie teraz. A druhý bod, ktorý ma veľmi zaujíma, dnes popoludní som bol veľmi rád, e, keď e, pani komisárka povedala, že sa zaoberá akčným plánom o zviditeľňovaní. To ma veľmi teší. E, ja som sa už e, zaoberal tým, či by sme mohli mať nejaké ústne pozmeňovacie návrhy, ktoré by e, e, tu zavedli určité zmeny. Napríklad to, čo sa deje teraz, ak nejaký projekt je ukončený, ako povedala komisárka, niekedy tam nie je ani len tá európska zastava. Ale to nie je komunikácia. To len popisuje, že to bolo financované z európskych fondov. Ale čo mám na mysli ja, je, že štruktúralne fondy svoje výsledky e, prinášajú 4-5 rokov. Potom by sme si mali vypočuť tých, ktorí e, naozaj profitovali z našich investícií. Takže e, neskôr, e, táto komunikácia by teda mala prebiehať aj neskôr, nie len e, v čase sfinalizovania týchto projektov. No a Súhlasím tiež s tým, e, čo povedala kolegyňa e, z Zelených veľakrát. Dôleži, e, dôležité je naozaj trvať na tom, čo, čo spomínala, hlavne pokiaľ ide o kombináciu EFSI a tých ostatných. Takže treba na, čo najlepšie kooperovať. Ďakujem pekne. Pani Tomašič, ďalšia teňová spravodajkyňa, nech sa páči. Ďakujem pekne. Podporujem návrhy pani spravodajkyne Krel, pokiaľ ide o vytvorenie vyváženosti medzi e, zainteresovanými partnermi, ktorí e, e chcú e, prijať tento princíp financovania a tými, ktorí nie treba eh, mať pochopenie pre odlišné kapacity a schopnosti v členských štátoch a musíme mať na pamäti, že zjednodušovanie v jednom členskom štáte neznamená nutne, že by mal dôjsť k jednodušeniu v inom členskom štáte. Mali by sme tiež eh, byť konzistentnejší a transparentnejší eh, v určitých témach. No a pokiaľ ide o omnibus, E, pani spravodajkynia Krell povedala, že e, výbor REGI ešte sa nedohodol na tom, ako by sa mal proces jednodušiť a aký je najvhodnejší e, prístup k dosiahnutiu zjednodušenia bez nejakých ďalších komplikácií a zvyšovania záťaže pre členské štáty. Na to, aby sme docielili túto flexibilitu, Návrh obsahuje ustanovenia o e, stropu a o e, infraštruktúre e, objemu. Ja som proti pozmeňovacím návrhom, ktoré idú týmto smerom. Bude to mať negatívny vplyv na mnohé členské štáty. Komisia vo svojom návrhu už zavádza potrebné Um, prúžnosti pre členské štáty a tento návrh uh, zjednodušuje um, investovať do kultúrnej infraštruktúry a infraštruktúry trvalodržateľného rozvoja bez uh, toho, aby sa spochybňovala celá existujúca architektúra v EÚ. Pokiaľ ide o určité úpravy, ktoré súvisia s uh, hodnotením environmentálneho dopadu, No pokiaľ ide o turizmus, vyvstá eh, to otázka, či obyvateľstvo naozaj žije z turizmu. Musíme sa zaoberať oblastiami, kde sa turizmus rozvíja. Eh, momentálne turistické trendy hovoria, že obyvateľstvo nikdy nebude imunné e, voči tomu, čo sa e, bude diať okolo nich. E, nekontrolovaný rozvoj turizmu by nemal zničiť zdroje, mal by ich ochraňovať pre budúce generácie a zároveň zlepšovať životné podmienky v danej lokalite. Myslíme sa, že komisia by mala predstaviť návrh, ktorý by mal vytvoriť prepojenie medzi FC a EZIF ako súčasť návrhu Omnibus a Eh, bola by som rada, keby nám pani spravodajkyňa mohla eh, popísať jej víziu eh, koexistencie týchto fondov a ich synergie. Ďakujem. Teraz by som ja chcela predostrieť moje myšlienky k tejto téme. V prvom rade by som chcela poďakovať pani Krelovej, pretože túto správu vypracovala v veľmi krátkom čase a sú to vysoké očakávania zo strany gestovského výboru v parlamente. A teraz tu máme eh, návrh na stanovisko v výbore eh, REGI som e, presvedčená, že sa nám podarí spoločne so spravodajkňou nájsť odpovede na tie otázky, ktoré tu vyvstávajú. E, návrh odráža spoločné úsilie Európskeho parlamentu, komisie členských štátov a všetkých zainteresovaných strán, e, pokiaľ ide o zjednodušovanie implementácie štruktúrálnych investičných fondov a ich kombinácie s EFSI a finančnými nástrojmi, ako aj znižovaním eh, administratívnej záťaže pre eh, všetkých príjemcov. Je tiež eh, zrejme, že veľká časť zmien vyplýva z práce skupiny na vysokej úrovni pre zjednodušovanie, ktorú vytvorila komisia. Teda to sa týka tej časti o zjednodušovaní ako deňová spravodajkynia za ALDE by som chcela podporiť pozmeňovací návrh týkajúci sa minimalizácie administratívnej záťaže, ktorá je prepojená s využívaním Európskych štruktúrálnych investičných fondov. Chcela by som podporiť návrh spravodajkne, pokiaľ ide o infraštruktúru malých rozmerov, treba ponechať zmienku o nej v regulácii LDF a podporovať ju. E, teraz ale čelíme novým výzvam a preto je potrebná aj vyššia miera flexibility, pokiaľ ide o e, reprogramovanie e, určitých projektov a tu plne podporujem to, čo navrhujete, pani Krel. Navrhované zmeny v oblasti postupov omnibusu týkajúce sa kombinácie s finančnými nástrojmi a s FC, aby sa vytvorili synergie a komplementarita ktoré majú e, zlepšiť prístup k investíciám a zmobilizovať e, súkromné financovanie. Tom podporujem a podporujem aj pána van Nistelroja, ktorý povedal, že e, v priebehu diskusí sa nám určite podarí nájsť riešenie k týmto dôležitým témam, pretože tieto nové investície nemôžeme zastaviť, nemôžeme zastaviť proces vývoja súkromných investícií, takže musíme nájsť riešenie, pomocou ktorého tieto dva nástroje môžu e, sa doplňať. A tu je dôležité implementovať e, zmeny komisie čo najrychlejšie, pretože ak e, teda sa budeme zabrať budúcim legislatívnym návrhom, budeme e, tráviť v diskusiách roky. Takže možno by bolo dobre využiť túto príležitosť e, vo forme omnibusu, aby sme využili príležitosť zabezpečiť vyššiu mieru komplementarity. Toto sú teda moje poznámky a slovo by som teraz chcela postúpiť pani Vána ako ďalšej teňovej spravodajkyni. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem aj ja, pani Kreel za návrh, ktorý predložila. V mnohých e, bodoch e, súhlasím s týmto stanoviskom aj s tým, e, čo tu ste popísala. Sme na jednej linii v, v týchto bodoch, aj pokiaľ ide o vyčaknutie článku 30a v CPA, pokiaľ ide teda o tú možnosť bezhraničného prenosu prostriedkov obzvlášť teda do FC a iných. Už som e, často popisovala, prečo my zelení toto jednoznačne odmietame. Je to pre nás úplne ohrozenie politiky súdržnosti a myslím si, že je dôležité, aby náš výbor tu zaujal jasné stanovisko. E, tiež budeme žiadať e, k CPR e, ďalšie vyčaknutie, teda 39a, povinnosť výkazníctva, ktorá má byť zrušená v prospech FC, kde je to horšie už som to na, pri inej presne popísala. FC nemá dostatočne strategické nasmerovanie, preto ho nevnímame ako e, e, postačujúci na definovanie štandardov pre politiku súdržnosti. A aj to, čo sa spomína v článku 39a, je preto zhoršenie. Tiež sme za vyčerknutie v oblasti finančných e, nariadení, pokiaľ ide o článok 62, shared management, kde v bode 9 ide o spoločné využívanie prostriedkov, prostriedkov z FC. To zamietame a celkovo samozrejme kombináciu ESIF a FC vnímame veľmi kriticky v tom zmysle, že treba naozaj dať pozor, aby sa nepodrývali štandardy politiky súdržnosti, aby sme ich neobetovali trhovorientovaným e, prostriedkom. Takže my ako zelení e, vnímame veľmi kritické finančné nástroje, takže to sa odrazí aj v pozmeňovacích návrhov, ktoré predostrieme. Môžem len zdôrazniť to pozitívne, čo ste povedali. Sú aj pozitívne veci, pokiaľ ide o nové nasmerovanie, e, tie nové možnosti pre migrantky a migrantov v CPR a aj ESIF. To naozaj vítame, tieto zmeny. A celkovo sa teším na dobrú a konštruktívnu spoluprácu už od eh, zajtrajšieho stretnutia tenových spravodajcov. Ďakujem pekne pani Damato, ďakujem pani predsednička k omnibusu návrh komisie. Um, naozaj eh, sa tam nazbieralo tak trošku všetko v jednom jedinom texte a treba naozaj zhodnotiť každý eh, jeden návrh od e, transeurópskych sietí e, až e, po rastlinných parazitov. Neviem, či to nepresahuje naše kompetencie. Veľmi si vážim prácu kolegyne Krell. Dobrým smerom idú aj pozmeňovacie návrhy. Vítame návrh komisie pokrytie o článok 262, pokrytie o zrýchlenie postupu v prípade mobilizácie Fondu Solidarity videli sme pred nedávnom, že zrýchlenie v tejto oblasti môže byť významnou pomocou pre obyvateľstva zasiahnuté prírodnými eh, katastrofami a treba tu naozaj eh, dobre eh, zosúľadiť jednotlivé zdroje a v rámci cieľa podpory sociálnej inklúzie, e, e, tu e, spomíname boj proti chudobe, integráciu, pomoc utečencom a migrantom. Z nášho pohľadu migrácia by nemala byť otázkou pre regióny a jednotlivé členské štáty a teda nemala by sa financovať z politiky súdržnosti. Bremeno tu by malo, mala niesť celá Európska únia s efektívnymi opatreniami, e, za ktorými by stáli všetky členské štáty. A s čím nesúhlasím, to je článok 265, e, okrem časti o zjednodušovaných nákladoch ako financovanie e, paušálneho typu sa tu mm, robí rozlišovanie, ktoré sa nám vôbec nepáči. Ide o kombináciu fondov EFSIS, ESIF a silnica podporujú Ehm, finančné nástroje, je tam aj teraz vysokým nástro, e, e, s vysokým rizikom. E, bojíme sa, že by postupne politika súdržnosti mala k dispozícii v dôsledku tohto menej a menej zdrojov a riedila by sa a teda išlo by to na dobro iba pre EFSI. Eh, finančné nástroje a kombinácia eh, eh, FC a SIF. Toto sa nám nepáči. Vede to k neakceptovateľnému oslabovaniu politiky súdržnosti. Ďakujem. Ďakujem pekne. Sú nejaké ďalšie komentáre? Nie. Tak slovo dostane Európska komisia. Thank you. Yes, please. Thank you, Mr. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem aj pani Krel a tieňovým spravodajcom. V prvom rade sa chcem poďakovať za prácu, ktorú ste odviedli v um, veľmi striktnej časovej lehote. A ako určite viete, našim spoločným cieľom je prijať tento omnibus súhrný návrh čo najskôr. Vo všeobecnosti sme veľmi spokojní s návrhom stanoviska. Um, Musím však povedať, že je nám ľúto, že chcete, aby sa vypustili všetky prepojenia medzi ESIF a EFSI, teda Európskym fondom pre strategické investície a Európske, Európske štruktúralne investičné fondy. E, my naliehame, nastojíme na tom, aby sa ponechalo toto prepojenie medzi spomínanými dvoma fondami pretože to súvisí aj so spoločnými cieľmi, pokiaľ ide o investície pre Európu, teda mm, naštartovať nové investície a zvýšiť rast v Európe. Zároveň chcem zdôrazniť, že z našej perspektívy je to e, obojstranné víťazstvo. V prvom rade je to možnosť zvýšiť dosah e, európskych strategických investícií to znamená, že budeme môcť zabezpečiť lepšie geografické pokrytie týchto fondov prostredníctvom využitia štrukturálnych fondov pre menej rizikové projekty. To znamená, že budeme môcť um, prilákať ďalších súkromných investorov a uh, podporiť také projekty, ktoré v opačnom prípade by sa nedali uh, podporiť. Takže to je uh, jedna vec. A druhá vec sú štruktúrálne fondy kde si myslíme, že by boli takéto fondy napomocné pre lokálnu administratívu, pretože prostrednícom týchto fondov budú môcť pritiahnuť aj e, súkromných investorov, vďaka ktorým budú môcť mať k dispozícii väčšie finančné prostriedky na pokrytie ich potrieb. Takže toto prepojenie so štruktúralnými e, fondmi by bolo väčšie a pokrylo by viac potrieb ako v súčasnosti. Zároveň je dôležité poskytnúť určité vysvetlenia. Európska komisia je veľmi rada poskytne eh, vysvetlenia a zabezpečia aj lepšiu komunikáciu, pokiaľ ide o túto problematiku. Eh, o dva dní budeme mať technické zasadnutie eh, tu na výbore a budeme mať príležitosť lepšie vysvetliť, aká je výhoda, aké sú výhody tohto prepojenia E, samozrejme, budeme vám k dispozícii aj pre ďalšie otázky alebo pripomienky z vašej strany. Zároveň som si všimol, že tu na výbore sa diskutuje o možnostiach zjednodušených nákladov. Opäť pre nás je to záležitosť, ktorá je pre nás veľmi dôležitá, aby sa používali takéto možnosti zjednodušených nákladov aby táto možnosť bola povinná pre určité projekty a pre určité prahové hodnoty, e, pretože to zabezpečí aj zjemnenie administratívnej záťaže a bude to aj jednoduchšie pre príslušné riadiace orgány. Opäť aj v tomto prípade veľmi radi budeme s vami diskutovať o vašich e, postrehoch k tejto veci Treba však povedať, že nielen pre toto programové obdobie, ale aj pre budúcnosť je dôležité, aby táto nová možnosť ehm, existovala, aby sme zabezpečili, že sa môžeme uberať ehm, smerom k nižšej administratívnej záťaži. Myslím, že toto je zatiaľ všetko z mojej strany, ale samozrejme rád odpoviem na prípadné otázky. Ďakujeme veľmi pekne. Eh, aby som si to ujasnila ja sama pre seba, pretože to som nevedela. Môžeme položiť jednu otázku? Eh, vy ste spomenuli technické zasadnutie, to je pre spravodajcu, takže ide o technické stretnutie so spravodajkyňou. Áno, dobre. Pani Kryl, nech sa páči. Áno. Ja som požiadala o nejaké doučovanie aby som prípadne mohla predložiť pozmeňovacie návrhy. Bude to technická schôdza pre všetkých tými spravodajcov, pokiaľ ide otázku finančného nástroja. To bude neskôr, akurát to chystáme, ale nebude to pozajtra. Že sú tam ešte aj ďalšie schôdze, neviem presne, ale viem, že bude schôdza mňa s komisiou kde si nejaké veci objasníme. Ešte jedna vec. To vyňatie kapitoly prepojenia medzi FC a ESIF, to by som nerada odsúvala na neskôr, chcem to vybaviť čo možno najskôr. Ja chcem, aby to bolo mimo tohto postupu Omnibus, pretože nie som v stave takto potrebujeme viac času, aby sme si to mohli dopodrobná preskúmať. Že naozaj vyvstane možno, že členské štáty, ktoré vrátia komisii istú časť peňazí, aby oni potom mohli profitovať z projektov, aby tu bol postup, ktorý tým krajinám dá za úlohu do rozhodovania zapojiť regióny, ktoré majú odozdať tie peniaze, aby potom tie peniaze náspäť dostali. Čiže nejaké formulácie je potrebné pripraviť a to sa v takomto krátkom čase, aký máme v dispozícii na Omnibus, stihnúť nedá. Tento postup Omnibus, naozaj to tak chceme rýchlo prehnať parlamentom a vidíte, že ja nerobím pozmeňováky k samotnej časti rozpočtového nariadenia, lebo to majú na starosti rozpočtový výbor a výbor pre rozpočtovú kontrolu. A oni majú to potrebné know-how, urobia to zodpovedne. Ja sa v mojej správe, v mojom stanovisku obmedzím iba na to, čo sa týka kompetencií výboru REGI, kde my máme teda výlučnú právomoc. A ja nechcem ale ani brzdiť to zjednodušenie v mnohých oblastiach čo najrychlejšie. A už aj teraz sa predsa dá ESI a kombinovať. Takže nie, že by som ja niečo brzdila, ale myslím, že mnohé hovorí za to, zodpovedné konanie, princíp obozretnosti mnohé hovorí za to, aby sme nekonštatovali už rok po tom, čo to prijalo, že to nefunguje. Na to potrebujeme viac času. A ten musíme využiť, musíme si ho dať k dispozícii, lebo ide o obrovské sumy, ide o obrovské investície, aby sme naozaj mohli prijať vecné rozhodnutia. Takže naozaj vás poprosím, ale zajtra to môžeme na schôdzi deň predajcov ešte prediskutovať. A bola by som naozaj veľmi rada, keby ste podporili tento návrh, že z tohto postupu to výjmeme. Komisia môže pokojne zajtra znova predložiť ten istý návrh, ale nech je to mimo tohto postupu Omnibus, aby sme naozaj mali viac času, aby sme to spolu prediskutovali. Lebo to nie sú drobné, sú to miliardy, ktoré je potrebné investovať e, s orientáciou do budúcna. A toto nemôžeme urobiť mm, len tak mimochodom. A myslím, že komisia nám zostala dlžná v minulých týždňoch niektoré vysvetlenia. A fakt mám niekedy dojem, že tu vytvárame určit, určitý nástroj, ktorý bude silnejšie podporovať EIB, než aby to bol nástroj, ktorý bude e, raziť cestu koheznej politiky a rozvoju v regiónoch. E, pokojne si nechám veci vysvetliť, ale nie v takomto rýchlom tempe. Nemôžeme veci unáhliť. Takže ešte raz poprosím, doprajme si ten čas na intenzívnu diskusiu. Ďakujem. Yes, please, Mr. Randy. No, nech sa páči. Ešte jedna pripomienka. E, snažíme sa um, zistiť, aký je vzťah medzi FC a SIR. To je veľmi dôležité. Ako ste správne povedali, už veľakrát som si vypočul od EIB, že sa dajú, dá prepájať že sa dajú prepájať, spájať dva systémy a pritom je to hlúposť, pretože e, to môže predstavovať obrovské problémy do budúcna pre tých, ktorí z týchto fondov a systémov ťažia. Takže musíme postupovať dôkladne a aj v tejto legislatíve je dôležité nastaviť smerovanie, ktorým chceme ísť a potom môžeme hovoriť o rozšírení EFSI. To je zase iný postup. Takže mali by sme tu mať aspoň zodpovedných komisárov, ktorí povedia, dobre, chceme mm, prejsť k takémuto kroku a potom budeme postupovať ďalej. Ale dôležité je hovoriť o tom, že nejde o prepájanie alebo prelínanie jednotlivých fondov. Ide o to, že e, berieme kohezný fond, a zároveň máme ale štruktúrálne fondy, aké je ich prepojenie, ako chceme, aby fungovali navzájom. Nad tým je dôležité sa zamyslieť. A ako to bude fungovať po roku 2020, to je ďalšia otázka. Ak tieto nástroje budú fungovať ďalej, aká bude metodika, ktorú si zvolíme? Pretože pre jednu krajinu to môže byť dôležité, pre inú to môže byť menej dôležité. Takže je dôležité využiť e, toto zostávajúce obdobie, ktoré ešte máme, aby sme sa zamysleli nad takýmito vecami. E, čo chceme dosiahnuť a akým spôsobom to chceme dosiahnuť. Môžeme obhajovať e, kohezný prístup. V každom prípade ale musíme nájsť tento teritoriálny prístup pretože teraz, keď sa pozriem na hodnotenie um, tak sa povedalo, áno, musíme nájsť e, väčšiu rovnováhu medzi jednotlivými územiami, ale uvidíme už čo skoro, ako to bude ďalej pokračovať, aby sme z toho vyťažili čo najviac. Ďakujeme veľmi pekne. Zdá sa, že zajtrajšie stretnutie bude veľmi zaujímavé, veľmi užitočné. Takže budeme zajtra pokračovať v tejto diskusii. Máme schôdzu tieňových spravodajcov. Takže na tejto schôdzi môžeme v diskusii pokračovať. Ďakujem veľmi pekne za diskusiu, ďakujem veľmi pekne za návrh. A pripomínam, že máme ešte 7 dní na e, predkladanie pozmeňujúcich návrhov, takže nech sa páči. E, ďalším bodom programu rôzne. Zdá sa, že nikto nechce nič dať do bodu rôzne. Pripomínam, že následujúca schôdza bude v pondelok 20. marca o 3 a potom v útorok 21. marca o 9.00 a budeme pokračovať do 18.30. Takže týmto ukončujem schôdzu, respektíve jej verejnú časť a teraz pokračujeme v schôdzi koordinátorov. Takže tí, ktorí um, sa nemajú zúčastniť na schôdzi koordinátorov, prosím opustite miestnosť.